Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme sa pustili do práce. Euh, Najprv sa chcem ospravedlniť za to, že začíname o pol piatej našu schôdzu, ktorá obvykle začína o tretej, ale sme mali mini plenárnu schôdzu, vďaka ktorej sme si mohli o dva týždne neskôr vypočuť e, súhrn predsedu e, Európskej rady, ktorá sa konala teda pred pár dňami. Ja vítam aj tých, ktorí nás sledujú na internete s úžasom. Videli ste program na našu schôdzu, ak nie sú žiadne pripomienky, tak navrhujem, aby sme ho schválili. Ale niekoľko zmien predsa len nie tak e, k obsahu ako k poradiu. Navrhujem, aby sme najskôr prebrali bod 1, 2, 3, 4, 8, 9 a 13 pána Kalfina, potom bod 10, 11, 12 a 5 za prítomnosti komisára Levandovského, ktorého sme pozvali a ktorý tu bude od 6. do 7. večer. Potom bod 6, ktorý súvisí s bodom 5. A zajtra budeme mať schôdzu koordinátorov o, od 4 na 10 do 10 a našu schôdzu začneme až o 10. a budeme hlasovať. Budeme teda hlasovať a potom bod 7 Inge Gresle a potom pána Gualtieriho. Stav reflexie a začiatok e, úvah o európskej služby pre vonkajšiu činnosť a potom bod 19. Správa Helgi Trüppel o návrhu rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2011 po eh, predbežnej eh, zvaďovacej schôdzi spred pár dní. Takže toľko môj návrh programu. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak tento program považujem za schválený. Teraz oznámenia predsedu. Všetky jazyky, ktoré len v EÚ existujú, sú dnes k dispozícii, teda tie, ktoré figurujú v Kobu News. Chcem privítať nového člena, pána Jana Kozlovského. Je tu pán poslanec. Vítajte. Pán Kozlovský, predtým ako sa stal poslancom Európskeho parlamentu, parlamentu zastával post, ktorý sa nazýva maršálek um, Pomuránska. Takže vítajte medzi nami a vedzte, že máte našu plnú dôveru. V Kobu News môžete taktiež vidieť, že komisia, že pardon, výbor 17. marca schválil e, zmenu nariadenia o financovaní e, sprievodných opatrení pre banány. Môžete si tento zaujímavý e, odsek prečítať pri jedení banánov. Uvidíte, že nás to bude jesť trochu e, veľa, ale ešte sa nemusíme k tomu vyjadrovať. Ďalšie oznámenie. Korešpondoval som s pani Aštonovou, čo sa týka účasti nášho výboru pre rozpočet na prácach e, medzinárodného spoločenstva na Haiti po tej tragédii, ktorá postihla túto nešťastnú republiku. A teda ide predovšetkým e, účasť na schôdzi, ktorá sa konala v New Yorku 31. marca e, schôdza darcov. Európsky parlament tam bol zastúpený, ale nie náš výbor. A pritom sme vždy jasne dali najavo, že máme záujem a že chceme uplatňovať rýchle, účinné postupy e, v takýchto naliehavých prípadoch a pri takýchto prírodných katastrofách, ale vzhľadom na úlohu ktorý, ktorú zohráva Európsky parlament hlavne po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy, tak e, odteraz by sme chceli byť zapojení už od samého začiatku do takýchto iniciatív keď ide o to pomôcť regiónom alebo krajinám, ktoré boli postihnuté takouto katastrofou. Náš výbor pre rozpočet e, nebol hneď od začiatku do tohto zapojený, takže to nejak eh, nedobre fungovalo, ale ja som napísal predsedovi Buzekovi, aby eh, sme to na budúce lepšie zorganizovali, aby sme mohli pracovať s pani Ašanou alebo jej zástupcom, zástupkyňou. Teraz bod 3, schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 4. marca. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak eh, táto zápisnica je považovaná za schválenú. A teraz navrhujem, aby sme prešli k bodu 4. Ide o prípravné práce, rozpočet 2011, oddiel komisia a dostane slovo spravodajkynia Sidonia a môže nás poinformovať o výsledkoch trialógu z 25. marca spolu s komisiou a španielským predsedníctvom. No a zároveň odprezentuje pracovný dokument aj o politike súdržnosti. Nech sa páči, Sidonia. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Čo sa týka stretnutia všetkých troch partnerov alebo trialógu môžeme to zhrnúť v niekoľkých slovách. Zatiaľ stretnutie týchto troch inštitúcií, čiže Rady, Komisie a Európskeho parlamentu, má podobu skôr politického ritátu, rit, rituálu. Pardon. Zdá sa, ako keby to bolo stretnutie rôznych kmeňov. Každý eh, zo znáčelníkov jednotlivého kmeňa eh, prednesie eh, svoje a predstaví svoje zbranie, ukáže, aké má zbranie k dispozícii a zdá sa, ako keby všetky tri kmene boli pripravené vstúpiť do vojny a navzájom sa sebe vyhrážajú. No a práve takýmto spôsobom aj pôsobí to stretnutie. Snažila som sa pôsobiť tak dobre, ako sa len dalo, ale v tejto fáze sa žiaľ nedalo spraviť nič ďalšie. Podobne ako každý rok, tento rituál kmeňový sa opäť konal a opäť mal podobnú formu ako v minulosti. A teda to, na čo zatiaľ čakáme, je, aby sme mohli e, aby sme videli alebo aby sme zistili, či tu sú nejakí priateľa, priatelia alebo partneri, ktorí nás môžu posunúť niekam ďalej. A to je veľmi dôležité a musíme na to myslieť, ak máme návrh rozpočtu predložiť do 28. apríla. Teraz hovorme na vážnu nôtu. Parlament už predložil svoje očakávania a, a rada nám odpovedala, že nemá spôsoby ani prostriedky na to, aby dokázal zafinancovať naše očakávania. Komisia povedala, že sa pokusí uspokojiť oba postoje. Trochu to asi silne zjednodušujem, ale to je všetko, čo si môžeme zatiaľ dovoliť, alebo to je všetko, čo môžeme zatiaľ povedať. Napriek tomu by som ale viac chcela hovoriť o svojom pracovnom dokumente, ktorý som pripravila a tento dokument sa týka koheznej politiky. Dokument vám bol zaslaný, ale bohužiaľ vo vašej zložke je dostupný len v anglickom jazyku. Od tohoto momentu, ale budeme musieť pracovať veľmi rýchlo a jednoducho tu už nebude žiaden čas na to, aby sme čakali, kým sa spracujú jednotlivé e, preklady do ostatných jazykov. Mrzí ma to, ale žiaľ, všetok čas, e, ktorý máme k dispozícii, si nemôžeme dovoliť venovať e, čakaniu na preklady a času máme veľmi málo ako rozpočtový výbor. V tomto dokumente som vychádzala z dokumentov, ktoré mi boli zaslané Európskou komisiou, ako dokumenty, ktoré vychádzali alebo ktoré nadvezovali na výsledky práce monitorovacej skupiny. Tieto v minulosti spracoval Láslo Šurian. Ten predložil niektoré otázky Európskej komisii a dostal na ne aj zo strany Európskej komisie odpoveď. Hovorím teraz o otázke implementácie e, týchto tém a o pracovnej skupine. Snažil som sa tieto témy predložiť veľmi stručne v tom dokumente, ktorý máte pred sebou. ten najdôležitejší záver, ktorý môžeme spraviť z tohoto dokumentu, alebo ktorý vyplýva z tohoto dokumentu, ktorý sa nachádza pred nami, je to, že v rozpočtovom roku 2011, dokonca už možno v rozpočtovom roku 2010, budeme čeliť otázkam ďalších platieb alebo dodatočných platieb. A to sa môže stať práve kvôli tomu, že v predchádzajúcich rokoch kohezná politika bola implementovaná e, pod úrovňou toho, čo bolo naplánované, alebo nedosahovala úrovne toho, čo bolo naplánované. A práve preto vlastne tie nevyčerpané platby sa môžu takýmto spôsobom nahromadiť. Samozrejme, môžeme sa pokúsiť odhadnúť, e, aké sú tie celkové potreby, potreby a v tomto smere nám Európska komisia môže odhadnúť, aká bude, aký bude ten objem týchto dodatočných e, platieb. Európsky parlament počerkuje túto možnú hrozbu a upozorňuje na ňu. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme vytvorili nadväzné plánovanie, tak aby sme zabezpečili, že všetky tieto platby budú v konečnom dôsledku vykonané, ak aj budú e, presahovať to, čo bolo pôvodne naplánované. Ďalšia dôležitá myšlienka je to, že by sme mali naďalej zjednodušovať opatrenia, ktoré sa týkajú implementácie koheznej politiky častokrát sú to zbytočné e, obmedzenia a zbytočné komplikácie na strane členských štátov, ktoré spôsobujú problémy pri samotnej implementácii týchto prostriedkov. No a práve preto je dôležité naďalej zjednodušovať tieto prostriedky a zjednodušovať čerpanie týchto prostriedkov a týchto možností. Pracovný dokument to zdôrazňuje, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s členskými štátmi, ktoré nachádzajú rôzne problémy pri implementovaní koheznej politiky. Je veľmi dôležité, aby sme im pomohli zlepšiť ich situáciu pri čerpaní týchto prostriedkov. Čo je rovnako dôležité je aj to, aby sme upriamili svoju pozornosť na nevyhnutnosť ďalšieho kritického preskúmania toho, či sme úspešní pri dosahovaní tých cieľov, ktoré sme si sami vytýčili. Inými slovami, či ciele koheznej politiky sú aj reálne implementované. Ale to by sa malo diať v rámci dialógu s členskými štátmi a samozrejme neustále, neustále treba mať na, pamä- na pamäti aj záväzky dobrej rozpočtovej disciplíny. Myslím si, že tu môžem svoje vystúpenie ukončiť. Dokument sa nachádza pred vami Môžeme otvoriť prípadne aj nejaké ďalšie témy v rámci diskusie. Sú témy, ktoré spomína pracovný dokument a ktoré sa môžu otvoriť neskôr. Ďakujem pekne, Sidonia. Áno, tak e, ten trialóg e, bol veľmi formálny a nedá sa povedať, že by sme sa tam dozvedeli niečo nové ani o projektoch e, komisie, ani o postoji rady, pokiaľ ide e, o otázky rozpočtu, tak vlastne sa nič nezmenilo, business as usual, nič sa v Európe, vo svete nezmenilo od minulého roka. E, ďalš, naďalej cieľom je e, nezvyšiť výdavky. Dá sa tomu teraz rozumieť, ale je zjavné, že náš postup a náš systém e, tzv. pragmatického e, kalendáru musí byť prispôsobený na to, aby už s Lisabonskou e, zmluvou sme nestrácali čas takýmito schôdzami, kde si vlastne nič nové nepovieme. Pýtam sa teda, či k týmto dvom bodom, o ktorých hovorila naša všeobecná spravodajkyňa, sú poslanci, ktorí by sa chceli vyjadriť. Pán Laslo Šurian, jej predchodca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že tento dokument eh, spravodajkyne dobre ozrkadluje súčasnú situáciu a zároveň to poukazuje na skutočné hrozby. Hovorím o hrozbách, pretože si myslím, že prvú chybu spravili členské krajiny a to nie teraz, ale keď eh, otálali s podpísaním medziinštitucionálnej dohody a viacročných finančných, eh, viacročného finančného rámca pretože sme museli zároveň spustiť e, programy na rozvoj a e, súbežne e, tu bolo isté omeškanie nariadenia. No a v roku 2007 a 2008 skoro, skoro nebolo možné posunúť sa vpred s e, koheznými programami. Takže to bola chyba členských krajín a teraz sa s tým nedá už nič spraviť. Ale e, my, parlament a komisia, môžeme e, zjednodušiť, e, prispôsobiť pravidla Teraz sa však nachádzame v istej nebezpečnej zóne a naša spravodajkyňa to aj e, správne zdôraznila a ja to len potvrdím. V celom rozpočte Európskej únie existuje E, veľa prostriedkov, ktoré boli slúbené, ale ktoré my budeme vyplácať až e, o rok, dva. A ako to bude možné, keď vieme, že členské krajiny e, chcú vydať čo najmenej peňazí. Takže je tu protirečenie, ktoré sa nedá vyriešiť s tými číslami, ktoré teraz máme na stole. Členské krajiny totiž to už e, podpísali e, rozpočtové riadky a e, predstavuje to zhruba trojnásobok rozpočtu. Treba to nejakým spôsobom vyriešiť a ja naozaj neviem, ako by sme mohli povedať, že členské krajiny za to môžu. Áno, to otálanie, meškanie, to bola chyba, ale teraz jednoducho je tu ten problém a treba ho riešiť. A ja zatiaľ nevidím žiadne iné riešenie ako e, to strednodobé prehodnotenie, čiže skutočné prehodnotenie a nie len e, slova do vetra. Ďakujem pekne, kolega. Teraz pán Kodzolino. Anch'io condivido e, i punti salienti della relazione aj ja sa stotožňujem s tým, čo tu odznelo, hlavne v oblasti politiky súdržnosti. Chcem e, povedať, že ja mm, vidím tri aspekty, ktorým sa budeme musieť my ako parlament venovať v snahe nájsť riešenia. Takže e, poprvé, e, sú tu ohrozené platby e, v 2011, ale to je ešte také e, real, relatívne e, nebezpečenstvo, ale horšie bude to, čo potom bude medzi rokmi 2012 a 2013. Tam v prípade platieb bude potrebné mať ešte viac prostriedkov ako na tieto roky 2010 a 2011. Takže sa treba pozrieť na to, ako rozpočtová politika sa vyrovná s týmito rizikami, ktoré sa budú len zväčšovať e, v budúcnosti. A potom e, po druhé, e, cena kontrolných politík naše rozhodnutia v roku 2006-2007 na začiatku programovacieho obdobia, to samozrejme boli správne, opodstatnené voľby, ale prinieslo to zo sebou dva e, zjavné problémy. A tieto problémy e, e, ovplyvňujú celú európsku politiku. Prvý problém lehoty. My sme s veľkým oneskorením potvrdili e, kontrolné politiky v jednotlivých členských krajinách. V roku 2009 až v roku 2009 bola generálna kontrola v EÚ a e, to e, vlastne do sebou prinieslo kumulované náklady a preto je teraz ťažené hospodárenie s európskymi prostriedkami. Takže myslím si, že tie overovania by mali byť pravidelnejšie a cielenejšie. A po tretie, Spravodajkyňa o tom čiastočne hovorí a má pravdu, ide o preddavky. Hlavne e, v časoch krízy, ale je to dvojsečná zbraň. Spravodajkyňa hovorí, že je potrebné e, mať e, kontrolné politiky pre tieto predávky, ale jedno nám musí byť jasné, pretože predávky to je aj spôsob harmonizácie v oblasti politiky súdržnosti v Taliansku napríklad. E, táto kohezná politika e, v posledných mesiacoch slúžila na e, poskytnutie istej sociálnej pomoci. Takže teraz, keď budeme zdôrazňovať kontrolnú politiku, tak hrozí, že sa zastavia tieto preddavky, ktoré sme v rámci politiky súdržnosti uplatňovali v posledných rokoch. Takže mali by sme nad tým ešte porozmýšľať, aby sme e, prípadne našli aj iné riešenia. No ale napriek tomu chcem povedať, že táto správa je podľa mňa vynikajúcim východiskom, môžeme sa na nej dohodnúť a musíme naozaj vychádzať zo všetkých údajov obsiahnutých, aby sme sa posunuli ďalej. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, vážená, vážený pán predseda. Nuž, v prvom rade by som chcela povedať toľko, že ten dokument, ktorý sme dostali ako pracovný dokument, je pomerne komplexný a e, do veľkej, miery, do veľkej miery sa mu podarilo veľmi správne identifikovať tie problémy, ktoré sme počas posledných dvoch rokov videli. Je tu jedna téma, ktorá ma osobitne trápi. Najprv ma prekvapila a potom ma začala trápiť. Nie je logické, e, nie je logické aby vlastne v tomto štvrtom programovom období štrukturálnych fondov sme sa stále zhoršovali. Jednoducho to nie je možné pri výkone, pri samotnom implementovaní týchto prostriedkov, keď sme štyrikrát niečo robili, keď sme sa štyrikrát vyskúšali niečo v praxi a každý krát by sme to mali robiť lepšie, nie? To je podľa mňa logické. A práve preto by som asi chcela vedieť, aké je vysvetlenie tohto, tohoto zlého riadenia, tohoto zlého spravovania štrukturálnych fondov. Vyžaduje si to asi nejakú zásadnú zmenu oproti tým predchádzajúcim finančným perspektívam. Je to tento parlament, ktorý schvaloval v júli 2006 kľúčovú legislatívu, ktorá to mala zlepšiť. No a práve preto túto tému musíme podrobnejšie preskúmať a lepšie preštudovať, pretože naozaj ehm, jednoducho táto, e, tá, tá, toto nariadenie a sprievodné smernice e, mali viesť k lepšiemu riadeniu štrukturálnych fondov a zdá sa, že tomu tak nie je. Takže naozaj súhlasím s tým, že treba zjednodušiť tieto procesy. Súhlasím s tým, že, je lepšie, že treba lepšie kontrolovať verejné prostriedky, ale rozhodne nemôžeme e, dávať ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu kontrolu a sledovať plnenie cieľov a čerpanie a tak ďalej, pretože jednoducho nepodarí sa nám naplniť tie cieľe, ktoré sme si pôvodne vytýčili. A práve preto naozaj zdieľam posledný bod odseku 39, ktorý tu je, ktorý navrhuje, aby sme ešte pridali jednu kontrolu navyše. Táto kontrola by mala kontrolovať kontrolovať predávky. To je naozaj veľmi dôležité, pretože predtým eh, ďalšie kontroly neslúžia nejaké ďalšie predané a nemajú nejaký veľký význam, ale táto kontrola eh, vlastne sa venuje tomu, čo platí Európska komisia. A či už sú to vlastne očakávané platby alebo priebežné platby. A práve táto kontrola, ktorá tu je navyše, je dôležité musieť si uvedomiť, že miera chyby alebo teda úroveň eh, pochybení musí byť zosúladená na globálnej úrovni. Naše no posledná, posledný komentár v poslednom bode odseku 39 sa hovorí o tom, že je dôležité začať so systémom hodnotenia dopadov týchto kohezných programov. Ale musíme byť veľmi opatrní, pretože keď hovoríme o hodnotení týchto cieľov, je dôležité, aby sme špecifikovali, že to sú ciele eh, konkrétnych projektov a nie programov, tak aby tu nevznikali pochybnosti alebo priestor pre chyby a aby sme nerozšírili toto vnímanie nesprávnym spôsobom, že hodnotíme čerpanie prostriedku, čo je niečo úplne odlišné. To je všetko. Ďakujem pekne. Merci, Aider. Ďakujem pekne, Aider ak dovolíte, odpoviem teda aspoň na tú naozaj e, relevantnú otázku, ktorú ste mi položili a vlastne sa týka všetkých našich e, členov. Ja to zopakujem aj zajtra na konci schôdzi, ale naozaj, e, ak dovolíte, už teraz vám to upresním. Naša ďalšia schôdza sa bude 27, koná 27. a 28. apríla. 27. to začne hneď ráno, pretože pán komisár Levandovský e, súhlasil s tým, že nám príde odprezentovať e, návrh rozpočtu pred tým, ako ho odprezentuje tlači. Takže my budeme informovaní pred e, médiami. Bude to teda od 9. do 12.30 27. apríla a potom ďalší poldeň 28. apríla. Takže ďakujem pekne a teraz pán Vogen. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že akákoľvek diskusia, ktorá prebieha o koheznej politike, je naozaj veľmi dôležitá a hovorím to s tým, že máme na pamäti možné hrozby, ktoré to spôsobí eh, koheznej politike do budúcnosti. Najmä eh, to celkové poznanie, že na jeseň tohoto roka bude pripravená piata správa o kohezii. Častokrát sme sa v tomto výbore vyjadrovili aj, aj zároveň aj v rozpočte pre kontrolu, eh, v výbore pre kontrolu rozpočtu o dôležitosti zjednodušených procedúr, ale jednoduše sa o tom hovorí ako to to eh, zaviesť do praxe. Častokrát, je, častokrát nevieme, aké výsledky z týchto diskusí reálne sú. Ďalšia dôležitá téma, ktorá sa otvorila v tomto vynikajúcom dokumente, je nízka úroveň platieb. Eh, myslím si, že jedna z tých tém, ktorá sa otvára, je tá, že projekty sú schvalované, ale nie sú vždy zafinancované. Jednoducho tie prostriedky ako neodchádzajú k tomu projektu, ako náhle je projekt schválený a potvrdený. A práve preto by bolo dobre mať akúsi analýzu, aby sme vedeli, eh, koho v podstate vyniť za to, že tieto platby nie sú reálne vyplácané. Či je to zodpovednosť e, autorov projektu, implementácie, či je to otázka pravidelo štátnej pomoci, či je to otázka riadiacich orgánov na úrovni členského štátu. To, je, to sú všetko aktéry, ktorí v tom môžu zohrávať svoju úlohu. A akási analýza by bola vítaná, pretože by nám to dalo lepšiu predstavu o tom, ako veci zlepšiť do budúcnosti tak, aby sme zabezpečili, že platby budú vykonávané na čas. Merci, mes chers collègues. Ďakujem, vážení kolegovia. Pán generálny riaditeľ sa dúfam vyjadri, aby nám pár bodov upresnil alebo poskytol e, pohľad komisie v oblasti politiky súdržnosti. Je zjavné, že rok 2009 a pokračuje to aj v roku 2010, ale rok 2009 bol naozaj mimoriadný, pretože sme sa e, pokúsili prispôsobiť e, prostriedky EÚ na potreby e, hospodárskej činnosti v najhlbšej kríze. Na jednej strane sme pridali 5 miliard eur e, počas dvoch rokov, čiže teda 5 miliard dodatočných výdavkov. To je európska časť plánu na oživenie hospodárskej činnosti v EU a na druhej strane sme zrýchlili výdavky v tých oblastiach, kde to bolo možné. E, vzhľadom na objem štrukturálnych a kohezných fondov urýchlenie o niekoľko týždňov výdavkov kohezných má e, väčší výsledok ako tých 5 miliárd poskytnutých naviac e, počas dvoch rokov. Takže to bol dôležitý prvok. A zároveň, tak ako to zdôraznila Sidonia ďalší, po nej nie je to dôvod na to, aby e, sme, tak povedia zrobili hoci čo, aby sme zabudli na obozretnosť a pravidlá, takže tá rovnováha sa niekedy ťažko hľadá. Pýtam sa teda, či pán generálny riaditeľ sa chce vyjadriť v rámci tejto veľmi dôležitej rozpravy. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa o stručnosť. V prvom rade chcem povedať, že vo všeobecnosti si myslíme, že dokument eh, spravodajkyne je naozaj e, z faktického hľadiska správny a svojím spôsobom e, to odzrkadľuje aj e, názor komisie, ale ak dovolíte predsa niekoľko malých oprav a upresnení na tie otázky, ktoré to odzneli. Najskôr, čo sa týka otázky súvisiacej s platbami Najskôr rok 2011 vy ste o tom hovorili, že na konci apríla komisia schváli návrh rozpočtu. Budeme hovoriť o tejto otázke a je zjavné, že v rozpočte na rok 2011, teda v návrhu rozpočtu, pokiaľ ide o platby, ide o, o výrazné navýšenie, ktoré musí byť e, odzrkadlené v našom dokumente. Potom roky 2012 a 2013, áno, je e, pravdepodobné, že e, tá situácia bude napätá, pokiaľ ide o platby, pretože e, vzhľadom na vlastne mechaniku celého systému budeme mať dosť výrazné platby, ktoré budeme musieť zabezpečiť a e, uvidíme, či budú nejaké mimoriadne potreby na posilnenie prostriedkov. E, my si zatiaľ myslíme, že tá situácia by sa mala dať zvládnuť, ale e, samozrejme ešte trošku prískoro na to, aby sme e, uvádzali presné čísla, aj keď máme už istú predstavu. Potom niečo k roku 2009. Vy ste, vy sám povedali, že to bol e, prechodný rok a taktiež to bolo rok, e, kedy sme zaviedli management a control systém. E, chvíľu to trvalo, ale dnes už členské krajiny všetky splnili požiadavky na zavedenie takýchto systémov a teraz sa dostávame do obdobia už normálneho fungovania. A ešte možno, že tri malé upresnenia najskôr k e, dodatočným preddavkom. V dokumente sa hovorí o tom, že rozpočet na rok 2010 by mohol byť nedostatočný vzhľadom na tie dodatočné predávky pre 5 členských krajín. E, podľa našich výpočtov to nebude problematické a dodatočné predávky mm, budú zvládnutelné v rámci rozpočtu 2000 na 2010 bez opravného rozpočtu. A ešte druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, e, predbežné platby. E, sú tu, je tu pozitívny vývoj a chcela by som akurát povedať, že ak budú nejaké dodatočné e, požiadavky v tejto oblasti, tak e, my sa k tomu určite vrátime, ale až e, neskôr v tomto roku, pretože momentálne nemáme všetky informácie e, o tom, či budú potreby na dodatočné prostriedky ale súčasné tempo platieb naozaj dáva dôvod na optimizmus. No a ešte tretia pripomienka, upresnenie, čo sa týka preddavkov. V pracovnom dokumente sa hovorí o tom, že komisia ešte presne nevie, ako sa tieto preddavky používajú. A taktiež sa v dokumente uvádza, že tieto predávky e, by, tak povediac, unikali e, kontrole. Ja uznávam, že keď sú predávky vyplatené, tak komisia tieto predávky nekontroluje vo chvíli, keď sú vyplácané členským krajinám. Avšak tieto predávky sú kontrolované, keď e, dochádza k e, financovaniu samotného výdavku alebo vlastne v tejto chvíli e, máme možnosť e, skontrolovať, akým spôsobom boli samotné preddavky e, spravované. No a ešte sa k tomu vrátim aj bilaterálne, čo sa týka metódy výpočtu záväzkov N plus 3, to je dosť zložité, nechcem to tu zbytočne komplikovať. Iba chcem povedať niečo k bodu 17 medzi inštitucionálnej dohody. Tam ide o práve prispôsobenie tých súm pre kohezné fondy. E, komisia 14. apríla e, e, poskytne oznámenie parlamentu a rade práve o technických úpravách alebo prispôsobeniach. No a vtedy vlastne zohľadníme aj ten bod 17 medzi inštitucionálnej dohody Týka sa to tých členských krajín, ktoré čerpajú e, tieto fondy. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Sidonia, ešte e, slovo na záver. E, bardzo za Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše vyjadrenia a komentáre. Rovnako ďakujem aj za všetky poznámky, ktoré, ktoré sa rozhodne pokúsim zahrnúť do svojej správy a ďalej ju zlepšiť. Zároveň by som chcela ešte ozrejmiť jednu vec, ktorá môže byť pomerne kľúčová podľa môjho názoru. A síce e, to, čo sa snažím vo svojom dokumente povedať, je nehovoriť. Prepačte, e, práve mi hovoria, že je nejaký problém s tlmočením. E, bym vyjašniť tylko jedną sprawę, dziękując. Ešte raz, ešte raz by som chcela teda ozrejmiť jednu vec. Chcem poďakovať všetkým rečníkom za ich vyjadrenia. A chcem len povedať, že môj pracovný dokument nie je požiadavka o väčšie množstvo platieb alebo zároveň o to, aby bolo viac platieb v rámci koheznej politiky v tejto fáze, pretože v tejto fáze ani my, ani Európska komisia rozhodne nemáme nejaké výpočty a nejaké odhady, koľko týchto dodatočných platieb budeme potrebovať. Ale vo svojom pracovnom dokumente sa snažím počerknúť to, že akékoľvek ďalšie dodatočné platby alebo, plat, alebo potreby by mali byť zvážené by mali byť dobre zvážené a nemôžeme byť neskôr prekvapení potrebou vyplácania týchto platieb neskôr počas roka. Ďalšia stručná poznámka, ten dokument to podľa mňa celkom dobre vyjasňuje, ale dovolte mi to vysvetliť ešte raz. Moje obavy ohľadom kontroly rozpočtu e, sú samozrejme kľúčové, to je neobi, neopomenutelné a je to povinnosť všetkých angažovaných strán. Nemôže sa jednoducho stať, že obavy e, pri o dohľad alebo o kontrolu pri čerpaní prostriedkov e, budú spôsobené nedostatkom času alebo nejakými inými dôvodmi Jednoducho nie je možné, aby sme tieto veci ignorovali e, za cenu naplnenia cieľov koheznej politiky. To sa nesmie stať. Našou kľúčovou úlohou je zosúľadiť tieto, dve, tieto dva ciele. Čiže na jednej strane to je implementácia koheznej politiky, a správna a korektná implementácia, no a na druhej strane je to samotná implementácia cieľov koheznej politiky. To je veľmi dôležité. A potom je to samozrejme aj otázka všetkých požiadaviek, ktoré sú spojené s koheznou politikou. A to všetko spôsobuje, že ciele tejto politiky sa stávajú v tomto zmysle sekundárnymi. A to rozhodne nemôžeme akceptovať, pretože mali by sme venovať maximum času toho, tomu, aby sme mali adekvátne kontroly riadne v teréne, ale za, a zároveň, aby sme dokázali efektívne naplňať ciele koheznej politiky. Pretože to má naozaj vysokú dôležitosť. Ďakujem pekne za vaše poznámky a naozaj sa teším na e, výpočty, ktoré mi zašla Európska komisia. Ďakujem pekne. Très bien, je vous Ďakujem pekne. Takže navrhujem, aby sme teraz prešli na správu Giovanniho Lavia budúcnosť spoločnej polnospodárskej politiky po roku 2013. E, my sme požiadaní výborom pre polnospodárstvo o stanovisko, takže pán Lavia, nech sa páči, máte slovo. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Je zjavné, že táto politika je dôležitá na európskej úrovni. Rozpočet vyhradený pre túto politiku je naozaj veľmi významný a taktiež je tu taká historická e, váha od e, samotného e, zrodu EÚ ja chcem zdôrazniť, že správa, ku ktorej sa máme vyjadriť, je správa výboru pre polnohospodárstvo. Bude správa odprezentovaná budúci týždeň na výbore pre polnohospodárstvo. Žiaľ, máme veľmi málo času na vypracovanie nášho e, stanoviska. Ja keď som pracoval na mojom e, dokumente, tak definitívna verzia správy výboru pre polnospodárstvo ešte nebol, nebola k dispozícii. Ale teraz k situácii po roku 2013. Myslím, že by sme e, sa mali zbližšia pozrieť na samotné ciele spoločnej polnospodárskej politiky a mali by sme sa e, snažiť preskúmať, prehodnotiť túto e, politiku. V prvom rade SPP mala zvýšiť e, úroveň výroby a e, išlo to aj dávať na trh kvalitné výrobky, ale tento cieľ je už trochu väčší, nejde iba o to mať kvalitné výrobky, ale ide aj o e, spravovanie územia, vzhľadu e, e, krajiny a polnohospodárstvo je taktiež kľúčovým prvkom našej politiky zameranej na boj proti klimatickým zmenám. 30 emisí CO2 na celom svete pochádzajú z pestovaných rastlín. Potrebujeme teda takú politiku, ktorá by e, rešpektovala e, celkové ciele aj po roku 2013. Viete, že z finančného hľadiska SPP predstavovala výraznú časť alebo väčšiu časť rozpočtu, ako je tomu teraz potom sa tá váha SPP trochu e, zredukovala a teraz to e, presahuje trošku viac ako 43 a v roku 2013 by SPP mala predstavovať 39 trošku viac ako 39 z rozpočtu EÚ. Ehm, bola spustená e, diskusia, reflexia na túto tému a aj e, tá správa e, výboru pre polnohospodárstvo sa zamýšľa nad tým, ako mať skutočne európsku spoločnú polnohospodárskú politiku. Ide o to zamyslieť sa nad opätovným znárodnením polnohospodárských politík. Takže to je prvá téma, na, ktorú sa, na, ktorú sa, na, ktorej sa musíme, na ktorou sa musíme zamyslieť, teda e, mať skutočne európsku poľnohospodárskú politiku bez toho, aby dochádzalo k nejakému opätovnému znárodňovaniu. No a potom je tu ďalší cieľ. Je to cieľ, ktorý figuruje aj v mojom stanovisku. Uh, na to, aby sme dosiahli ciele stanovené pre novú SPP, tak e, je potrebné, aby e, boli poskytnuté e, minimálne také prostriedky ako v minulosti, pretože SPP má nové ciele a na to, aby sme tieto nové ciele mohli dosiahnuť, tak je potrebné aj mať dostatočné prostriedky. Vlastne je to zjavné a my sa budeme musieť vyjadriť k všetkým týmto otázkam vo chvíli, keď sa bude nová SPP schvalovať. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Áno, máme dosť krátke lehoty, pretože do 13. apríla do obeda treba prekladať doplňujúce a pozmenujúce návrhy, takže ďakujem pánu spravodajcovi, že to stihol. Viacerí sa hlásia o slovo, aj všetci slovo dostanú, ale chcem e, pritiahnuť pozornosť obidvoch výborov na dva veľmi dôležité odseky. Bod 3. Giovanni to práve vysvetlil. V bode 3 odporúča zachovanie úplného financovania SPP z rozpočtu EÚ. Ale to je trochu odlišné stanovisko ako e, stanovisko nášho výboru vo chvíli, keď sme sa mali vyjadrovať k viacročnému finančnému rámcu, ktorý je teraz v platnosti, ale myslím, že k tomu Reimer Böge povie viac o chvíľu. A okrem toho je tu bod 6, Myslím, že by bolo dobré, keby e, si výbor pre polnospodárstvo prečítal tento bod, pretože tam ide o postupy. E, musíme presne vedieť, aký máme manevrovací priestor, e, čo sa týka hodnotenia polnospodárských výdavkov s, už s platnou Lisabonskou zmluvou. Ale prvý rečník Salvador Gariga, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem v prvom rade osobitne pozdraviť eh, autora, autorku tejto správy a tohoto stanoviska. Podľa môjho názoru je to po prvýkrát, keď tento výbor pre rozpočet sa bude vyjadrovať k niečomu, čo, ako sme pred chvíľkou povedali, eh, predstavuje 40, 40 čosi viac percent z výdavkov Európskeho spoločenstva. Podľa môjho názoru je to veľmi dôležité spraviť najmä teraz, najmä teraz, keď si e, uvedomíme, aká citlivá je e, otázka strednodobého hodnotenia e, spoločnej poľnohospodárskej politiky a zároveň ako význam to má pre prípravu o budúcej diskusii, o budúcej podobe SPP od roku 2013. Povedal som, že to je osobitý pozdrav, pretože myslím si, že kolega Lavia nadhodil tie dôležité prvky debaty na stôl. Je to veľmi dôležité, pretože je dôležité, aby nám to umožnilo objasniť si našu pozíciu. Samozrejme, že je kľúčové, aby do budúcnosti e, polnohospodárska politika bola zachovaná ako spoločná politika a práve preto e, tá odpoveď, ktorú poskytneme, musí byť rozpočtovou odpoveďou. E, možno oveľa väčšiu odpoveď, než má e, výbor pre polnospodárstvo. Oveľa väčšie slovo bude mať tento výbor pre rozpočet, ktorý bude zásadným spôsobom vplývať na pozíciu tohoto parlamentu z finančnej perspektívy. No a týmto chcem, zároveň chcem povedať, že polnospodárska politika musí byť naďalej zachovaná ako čosi, čo financujeme zo spoločného rozpočtu a je to politické rozhodnutie, je to politická voľba, ktorú robíme a ktorú ja vítam a plne rešpektujem ale zároveň to musí byť kompatibilné e, so stratégiou do roku 2020. Stratégia 2020 sa spomína a hovorí, že aj polnospodárska politika okrem koheznej politiky musí naďalej e, zostávať e, a musí naďalej zachovávať vlastne svoj charakter poskytovania základných služieb a naplnenia cieľov stratégie 2020. Myslím, že tieto témy sú navzájom komplementárne a dobre sa doplňajú tak e, SPP, ako aj stratégia do roku 2020. Spomínal som už, že polnohospodárstvo musí byť e, akýsi základný, základný prvok, ktorý nám umožní efektívnejšie bojovať proti klimatickým zmenám. Áno, musí to byť základný, základná zbraň pri boji proti klimatickým zmenám a práve preto je veľmi dôležité, aby bola aj efektívne financovaná. Práve preto, že chceme, aby bojovala proti klimatickým zmenám. No a potom je tu ďalšia vec, ktorú zdôraznil kolega Lavia a zaslúži si pozornosť tohoto výboru a síce, že polnohospodárska politika ako celok vo všetkých kategóriách sa jednoducho nemôže zmeniť na e, financovanie iných kategórií aktivít a činností, ktoré sa vykonávajú na vidieku a ktoré sa schovávajú takto do rozpočtu Európskej únie. To sme viac, viackrát už zopakovali v minulosti a nemyslím si, že to treba opakovať do budúcnosti. Myslím si jednoducho, že výdavky na polnohospodárstvo by mali byť vyčlenené len na polnohospodárstvo, pretože ak nie, tak takýmto spôsobom vytvoríme akési pomílené vnímanie polnohospodárstva, akési pomílené spoločné vnímanie poľnohospodárskej politiky a budeme tu mať vlastne rôzne krížové financovanie eh, rozpočtovými prostriedkami poľnohospodárskej politiky a nielen jej. A práve preto si myslím, vážený pán predseda, že tá správa, ktorú predložil kolega Lavia, je naozaj eh, niečo, čo by mal jednohlasne podporiť celý náš výbor a mala by to byť eh, východisková téma pre diskusiu do budúcnosti o tejto téme. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. Takže to si myslí Európska ľudová strana. Ani Jensen sa zase chce vyjadriť za skupinu liberálov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Môžem sa plne podpísať pod tie body, ktoré vyjadril pán Lavia. Rovnako si myslím aj to, že by sme mali nadalej zachovať spoločnú poľnohospodárskú politiku spoločnou. A spomenuli ste to aj vy, povedali sme to rôznymi slovami, že pri rokovaní ohľadom finančnej perspektívy sme sa k tomu vyjadrili e, a že ja som s tým nesúhlasila. Takže opúšťam svoje, svoju pozíciu, ktorú som mala. Naozaj je správne povedať, že by sme mali mať spoločný prístup k spoločnej poľnohospodárskej politike. To je asi taký ten základný princíp, taký ten prekladujúci princíp. Uh, stanovisko eh, pána Laviu nadvezuje na stanovisko eh, predchádzajúce, ktoré samozrejme hovorí o tom, akým spôsobom vidíme polnospodárskú politiku, ako predvídame jej ďalší vývoj. O tom diskutoval aj polnospodársky výbor, ale pán Lavia naozaj veľmi dobre dokázal nájsť rovnováhu medzi samotnou rozpočtovou otázkou a polnospodárskymi témami ehm, ako ste aj vyspomenuli, on podčerkol tie nové témy, ktoré otvorila Lisabonská zmluva. My už vlastne máme rozhodovacie právomoci ako parlament k tejto téme. A rovnako sa naznačilo, že tu môžu byť aj ďalšie problémy, ktoré sa objavia počas roka, pretože opravné, opravné stanovisko e, môže e, byť veľmi nešťastné, najmä v nadväznosti na ďalšie e, kroky, ktoré budeme príjmať. Sú samozrejme aj rozličné názory na to, aký veľký by mal byť rozpočet pre poľnohospodárstvo a v tomto smere môžeme mať rozličné názory. Môj, môj, aby som si vsadila na to, že do budúcnosti bude menší. Jednoducho taká je realita. nemôžeme ignorovať to, že e, berúc do úvahy, aké sú podmienky v jednotlivých členských štátoch e, v oblasti e, prostriedkov, verejných prostriedkov a verejných zdrojov, že budú podporovať stále väčší rozpočet Európskej únie. V to jednoducho neverím. A myslím si, že by sme mali pozorne zvážiť, či všetky časti súčasnej polnospodárskej politiky adekvátne fungujú a zároveň, či tu je aj priestor pre ďalšie reformy. Ale to už je potom otázka pre polnospodársky výbor diskutovať o týchto reformách. V každom prípade by sme mali žiadať ďalšie reformy a nemyslím si, že to zastane tu, rozhodne na úrovni rady, tu bude ochota prijať ďalšie reformy. Aj vy ste, pán predseda, vo svojom dokumente o vlastných zdrojoch hovorili o tom, že ak nezoberieme do úvahy e, diskusiu o budúcnosti SPP, tak potom bude naozaj veľmi ťažké posunúť túto tému ďalej a bude veľmi ťažké reformovať otázku vlastných zdrojov. Takže táto diskusia tu bude a bude otvorená, ale myslím si, že ako celok správa pána Laviu je naozaj neutrálna a v tom, ako pristupuje k týmto témam. A práve za tomu tlieskam, za tomu vzdávam hold. Pretože touto správou e, otvoril tie témy, ktoré sú naozaj veľmi dôležité teraz, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a preto podporujem jeho správu. Ďakujem pekne, Anne. Vidím, že dnes po obede sú dievčatá dosť bojovo naladené. Sidonia opisovala trialóg ako stretnutie bojovníkov a teraz Anna vlastne trvá na svojom, ale napriek tomu víta prístup, neutrálny prístup spravodajcu, Dobre, áno, ďakujem. Stanovisko vašej skupiny je jasné. Pán Aglund teraz. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja budem tiež stručný. Chcem sa poďakovať pánovi eh, eh, Víjovi za to stanovisko. Podľa mňa správa pána Liona je veľmi dobrá, vyvážená. Chcel som vás upozorniť na bod číslo 3 pána Laviu. Ponúka totiž e, rôznorodú interpretáciu. Vy ste síce naznačili, že nechcete opätovne znárodňovať SPP. To je dobré, ale e, sú členské štáty, e, ktoré ešte doplňajú SPP z vlastných peňazí práve kvôli špecifikám vyplývajúcim zo zemepisnej polohy ich členského štátu. Myslím si, že toto je aj zámer sledovaný bodom vašim bodom číslo 3. Ja by som uvítal, keby ste mohli trošku jednoznačnejšie formulovali bod číslo 3, aby to neumožňovalo rozmanitú interpretáciu za Fínsko, ktoré je najsevernejšou krajinou e, a má poľnohospodárstvo, takže e, skutočne e, ešte aj v dnešných dňoch tam máme meter snehu, čiže to polnohospodárstvo má tam svoje špecifika, neodskriepiteľné. Neviem, či to znamená, že ste za klimatické zmeny, ale áno, je jasné, že sa na to môžeme pozerať odlišne podľa toho, e, z akej krajiny pochádzame. Pani grelie teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Slubujem, že nebudem bojovo naladená, ale teraz by som chcela prispieť k rozprave. Myslím si, že hlavne hospodársky a environmentálny kontext znamená, že treba SPP prehodnotiť a ťažko sa obhajuje SPP tak, ako sa v súčasnosti uplatňuje, pretože 80 e, pomoci e, ide iba 20 polnohospodárov. A e, na to musíme myslieť a pritom my hovoríme, že potrebujeme silnú SPP, hlavne vzhľadom na volatilné trhy a vlastne všetky existujúce predpisy ja viem, že vy veľmi zručne narábate so slovami, pán predseda. My sme e, už počuli, že tá správa je dobrá, neutrálna, ale ja možno nie som tak e, zručná, aby som e, vedela úplne rozlíšiť neutrálna a fádna. A podľa mňa táto správa je trošku e, fádna, pretože by sme mali pripomenúť niektoré ciele, ktoré by mala SPP e, sledovať, napríklad lepšia rovnováha lepšia účinnosť pri e, spravovaní prostriedku. Myslím, že o to nám všetkým ide. My e, by sme sa mali pozrieť na celú e, rozpočtovú architektúru, rozdiel medzi udržateľným rozvojom trhmi a tak ďalej. Treba viac zdôrazniť nesúlady medzi prvým a druhým pilierom, hlavne čo sa týka nedostatkov ekodizajnu pretože sú tu isté trenia medzi týmito dvoma piliermi. A ďalší dôležitý byt, keďže tá politika je často spochybňovaná, e, táto politika by asi mala byť legitímnejšia v očiach európskych občanov. A myslím, že práve preto by sme mali zabezpečiť, aby si stanovovala e, ciele, ktoré sú viac v súlade s želaniami občanov, e, krajinárskej úpravy, e, boj proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Áno, musí to byť naďalej integrovaná politika a musí byť solidárnejšia. E, no a čo sa týka financovania, nechcem to odkladať na neskôr, ale financovanie závisí od cieľov SPP a od toho, čo od nej očakávame. A keď sa dohodneme na tomto, tak potom spoločne určite nájdeme aj spôsoby financovania. Takže toľko, pán predseda. Ďakujem, vážená kolegyňa. To, čo ste povedali, je veľmi zaujímavé a určite <laughs> to bude dôvodom na predloženie e, pozmeňujúcich návrhov z vašej strany, e, teda trochu okoreniť túto správu, ktorá podľa vás je trošičku e, fádna. Súhlasím s vami v jednom dôležitom bode, ten, ktorý ste uviedli ako posledný a myslím, že Reimer Böge, ktorý teraz dostane slovo, bude so mnou súhlasiť. Budúcnosť SPP musí byť videná vo svetle cieľov, čo od nej očakávame. A potom uvidíme, aký bude rozpočet. Nepostupovalo tak Európska rada, keď sme e, hovorili o finančnom výhľade a hlavne na podnet e, francúzskej delegácie vtedy e, sa najskôr e, vyrokoval rozpočet a išlo o to zabezpečiť rovnakú úroveň počas 7 e, rokov. Bolo to dosť zvláštne kolo rozhovorov, pretože výsledkom bolo akurát to, že e, z praktického hľadiska manevrovací priestor za posledné 3 roky e, predstavovali iba prebytky SPP a e, zároveň polnospodári v niektorých krajinách minulý e, rok e, skoro zbankrotovali kvôli prepadom cien. Takže ten výsledok je trochu zvláštny a protichodný. Myslím si, že ochraňujeme polnospodárov tým, že zabezpečíme istú úroveň rozpočtu pre SPP. No ale vlastne niektorým výdavkom ani nedošlo a kvôli tomu v posledných rokoch naši polnospodári trpeli. Ale teraz má slovo Reimer Böge. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Myslím si, že v súčasnej dobe, v tej podobe návrhu, ak máme zaujať stanovisko k tej iniciatívnej správe eh, Polnohospodárskeho výboru, tak myslím si, že skutočne tu boli prezentované dobré názory, ale mm, mm, skutočne nesmieme príliš vstupovať alebo zasahovať do e, právomoci e, gestorského výboru. Musíme si uvedomiť, že v e, pondelok v pondelok ráno bola snaha na polnohospodárskom výbore reagovať na to, čo bude prezentovať pán Lyon. Ale musíme si uvedomiť, že e, Európska únia je rozšírená a z toho vyplývajú určité výzvy. Ale musíme mať jasno v, v cieľoch, e, ktoré máme spoločne dosiahnuť. A to naplňame zákonodárnou činnosťou to e, robíme aj prostredníctvom vlastne koncipovania rozpočtu a e, je to vždy výsledok kompromisu. Musíme sledovať určité ciele. V novembri bol pracovný dokument, ktorý hovoril o štruktúre polnohospodárskej politike. Tam sa hovorilo, že sú dve alternatívy SPP. Buď, e, buď opätovné znárodnenie, alebo zásadné krátenie. Tak možno zhrnúť ob obsah toho non-paper, toho pracovného dokumentu z novembra, ktorý medzičasom akoby zmizol. Eh, ak dovolíte jednu pripomienku, mm, eh, eh, skutočne snažili sme sa nájsť kompromis pri riešení kofinancovania SPP. Náš kompromis znel tak, chceme európsku polnohospodárskú politiku, ale v takom prípade že e, členské štáty nebudú ochotné zabezpečiť primerané finančné krytie tohto rozpočtu, tak budeme musieť premyslieť e, vlastne štruktúru, mechanizmus financovania na národnej úrovni. A to nie je totožné s, s, s národnením e, skutočne sme za spoločnú poľnohospodárskú politiku, ale Zdá sa, že sa to schvalovanie rodí veľmi ťažko a preto treba zvažovať aj o tej alternatíve, ktoré som tu načrtol. Určite si spomínate na ten kompromis, ktorý sa rodil veľmi ťažko. No a dnes e, máme v SPP to aj ono. Máme tu e, finančné príspevky zo spoločného európskeho rozpočtu ktoré sú síce podriadené tomu mechanizmu kofinancovania. E, hovorilo sa tu o pomere 80 voči 20 alebo e, vlastne 80 rozpočtu ide len 20 farmárov. Takže musíme e, skutočne zvážiť opravné mechanizmy. Je tu otázka spravodlivého rozdeľovania finančných zdrojov a samozrejme to je veľmi komplikovaná otázka. Ďakujem. Euh, no už jeden z paradoxov, je ich viacero pri SPP, je v tom, že tie krajiny, ktoré sú najviac proti e, SPP, sú aj proti stropu. Ale nebudem na tom trvať, Jutta Haug. Mein auch, ich verstehe schon, äh, warum Estelle gesagt, das ist ein bisschen... Už to tu odznelo, že ten návrh tohto stanoviska je trošku fádny. Hovoríme o tom stanovisku, stanovisku Giovanniho Lavia. Ja chápem, že to vnímate ako také fádne, ako taký odvar, ale e, myslím si, že e, e, všetci si uvedomujeme, prečo tomu tak je Ehm, veľmi zdržanlivo bol koncipované toto stanovisko. Skutočne nechcem, nechceme viac do toho zasahovať. Nie sme gestorským výborom. O tom hovoril pán Böge pred chvíľou. Ehm, našou úlohou nie je koncipovať novú polnohospodárskú politiku. Ja chcem len zdôrazniť to, že nie sme za nejaké opätovné znárodnenie, ale nesúhlasím s tým stanoviskom z hľadiska znenia bodu 3. Hovorí sa tam o tom, že existujú určité rozdiely medzi členskými štátmi a chceme im predchádzať, tak je nevyhnutné, aby e, vlastne bol plne financované SPP z európskeho rozpočtu. S tým nemôžem súhlasiť e, Existuje samozrejme e, určitá e, možnosť e, kofinancovania, kofinancovania z toho vreca regionálneho rozvoja. Musíme si uvedomiť, že to nepôjde z rozpočtu Európskej 27. Myslím si, že tá trojka musí byť zmenená. Jej znenie musí byť zmenené v tom zmysle, že nechceme opätovné znárodnenie a, a musí to byť férové, spravodlivo, E, e, rozdelené z európskeho rozpočtu. E, je jasné, že musíme odsúhlasiť priority politiku, polnohospodárskej politiky, ale to nie je našou úlohou, určite nie teraz, ale pokiaľ budú realizované platby z európskeho rozpočtu, musia byť vyplácané na, na základe rovnakých spravodlivých kritérií, nie na základe historických výšok alebo tomu, ako tomu bolo doposiaľ. A e, v tom je veľký rozdiel. Ja som toho názoru, že to by sme tam mali nejako e, vniesť takéto posolstvo do e, tohto návrhu stanoviska, ale nejde o to, či áno alebo nie chceme kofinancovanie. Nebudeme sa k tomu vyjadrovať je to na e, polnohospodárskom výbore, je, gestorský, je to gestorský výbor pre túto oblasť a ten sa zaoberá reformou. E, to znamená, do 13.4. to môžeme takto nechať. Teraz sa k tomu nemusíme vyjadriť. My vieme, že 13.4. je termín na predloženie e, pozmeňovacích návrhov a musí sa to potom odhlasovať do konca mesiaca. Ďakujem pekne, Juta. Pán Kozlik, nech sa páči. thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Neviem, či si Európa uvedomuje, kam sa hýbe svet. Spojené štáty americké prijali 50-ročnú výzvu. 50-ročný plán, <clears throat> ako sa má a kam sa má uberať polnospodársko-potravinársky komplex. Prijali to ako strategický zámer. Pre nich je to strategické odvetvie a netaja sa myšlienkou, že dobijú svetové trhy. Chcú byť svetovým lídrom v oblasti potravín, prijali to už pred 5 rokmi a idú krok za krokom v tejto línii. To znamená, zhromadňujú výrobu, zavádzajú e, geneticky modifikované e, produkty poľnohospodárske, e, idú čo najväčšie, k najväčšiemu smerom, k čo najväčšiemu zefektívneniu výroby Podobnou cestou ide Brazília, Argentína a mám niekedy pocit, že Európa sa uzatvára do seba a skôr hľadá riešenia, ktoré jednotlivé členské krajiny chránia medzi sebou. my nepozeráme do perspektívy, ako byť konkurencieschopný vo svete. My hľadáme cestu, ako uspokojiť jednotlivé krajiny, ako vyriešiť problém Európy ako takej. Ja v tom vidím veľký problém a mám dosť veľké obavy z perspektívy vývoja poľnohospodárstva v Európskej únii, pretože ona chce dlhodobé problémy riešiť krátkodobými riešeniami. Každé dva tri roky sme svedkami nejakej improvizácie, nejakého zlepšenia e, poľnohospodárskych nástrojov, nástrojov uplatňovaných v poľnohospodárstve. Samozrejme, tie E, body, ktoré sú vyjadrené v správe, sú správne, že treba udržať, aby sme neprešli k znárodneniu e, financovania poľnohospodárstva v Európe, ale veď my ho máme čiastočne znárodnený cez e, možné príspevky jednotlivých členských štátov. Nezhromadňujeme výrobu v Európe, udržujeme ju v proporciách tak, ako sa historicky vyvinula, to znamená v roztreštenej vlastne malovýrobe a to dlhodobé mám obavu, nebude schopné konkurovať tomu obrovskému tlaku, ktorý sa vo svete vyvíja. Takže ja mám obavu, že v priebehu zase nejakých 10-15 rokov budeme svedkami eh, opatrení, najmä, oblast, eh, najmä, eh, na úrovni Európskej únie, určitých ochranárskych opatrení, aby sme chránili E, naše poľnohospodárstvo a náš potravinársky komplex pred ohromnou konkurenciou e, spoza hraníc Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Durand. Ďakujem, pán predseda. Ja nebudem e, až takto vášnevo vystupovať. Možno, že by som chcela skôr povedať, že táto správa je skôr konzervatívna alebo taká, ktorá sa snaží e, ochraňovať a e, Hovorí sa tu o európskom prístupe, snahe vyhnúť sa znárodneniu. Možno, že tu nie je dostatočne zdôraznené prepojenie medzi prvým a druhým pilierom v bode C. Vysvetľujete celkové ciele polnospodárstva, to vítam, ale dalo by sa to trošku upresniť eh, nielen v úvodných ustanoveniach, ale potom aj v tých odporúčaniach Ehm, samozrejme, polnospodársky výbor e, využije svoje nové právomoci e, na zadefinovanie nového polnospodárskeho projektu, ale myslím si, že e, je vhodné, aby rozpočtový výbor taktiež načetol isté usmernenia, pretože na to sme tu vlastne. Ja predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré nebudú zachádzať do podrobností, ale pokúsim sa trochu upresniť to, čo my e, navrhujem, nazývame potravinovanou zvrchovanosťou na rozdiel od predrečníka, pretože e, na rozdiel od amerického modelu e, vlastne my sa práve takémuto niečomu chceme vyhnúť a chceme mať spoločnú európsku politiku polnohospodárstva, ktorá e, bude rešpektovať e, špecifika a e, slušné platy pre našich polnohospodárov, aj tých menších v celej EÚ. Takže niekoľko pozmeňujúcich návrhov, aby sme upresnili tie úsmernenia. Nechceme spochybniť celý obsah, samozrejme. Ale teší ma, že toto, táto správa e, rešpektuje tie základné usmernenia, ktoré e, sa často považovali za ohrozené, ale e, podľa mňa nie sú teraz ohrozené, pretože ide naďalej o politiku EÚ a ide o to aj zachovať dostatočný rozpočet a vyhnúť sa teda tomu znárodneniu. To sú podľa mňa všetko dôležité body. Ďakujem pekne. Ja sa obrátim na spravodajcu, aby prehovoril na záver, ale ešte by som rád niečo upresnil. Keď hovoríme o opätovnom znárodnení SPP, bez ohľadu na to, aký je náš osobný názor, ja tu nechcem nič obhajovať, to nie je moja úloha, ale keď o tom hovoríme s polnospodárskými predstaviteľmi, tak e, si uvedomíme, že sú tu vlastne tri e, rôzne úrovne. Poprvé, zadefinovanie obsahu SPP a pravidiel A teraz to už e, budem musieť prechádzať spolu rozhodovacím postupom. A myslím si, že E, tento bod je konsenzuálny, dokonca myslím, že je tu skoro jednomyselnosť. E, pravidlá SPP musia byť jasne stanovené na európskej úrovni a ostať naďalej právomocou Európskej únie. Potom je tu druhá úroveň, financovanie. Áno, o politike sa rozhoduje v Bruseli, Doteraz e, politika bola aspoň v prvom pilieri na 100% financovaná z rozpočtu EÚ a otázkou je, či to má tak byť aj naďalej. A potom je tu tretia úroveň. Ide o národné e, doplnky spoločnej polnospodárskej politiky. E, vo všetkých krajinách máme doplnkové národné pravidlá a aj doplnkovú e, finančnú pomoc. Napríklad tie, e, tá pomoc, ktorá sa záhadne nazýva de minimis. E, s krízou v mliekarenskom sektore mnohé naše krajiny museli poskytnúť pomoc polnospodárom buď pomoc de minimis, alebo boli odložené platby, odložené odvody, dane a tak ďalej, úvery. A odhľadnúť od finančnej stránky, sú aj e, národné pravidlá v oblasti životného pravi, e, prostredia a e, hospodárskej súťaže. A to niekedy môže byť problematické. Niekedy o takýchto aspektoch hovoríme málo, a potom je tu ešte aj otázka dobrého fungovania vnútorného trhu, voľný pohyb poľnohospodárských výrobkov a taktiež otázka e, férovej hospodárskej súťaže medzi krajinami, ktoré vyrábajú poľnohospodárske výrobky. Takže sú tu tieto tri úrovne, obsah SPP, to platí pre celú EÚ, potom otázka financovania a e, národné doplnky alebo doplnenia. No a keď sa zamyslíme nad významom e, pojmu opätovné znárodnenie, tak e, treba myslieť na tieto tri úrovne, tieto tri aspekty. No ale teraz, pán predseda, na záver, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Využijem túto príležitosť na to, aby som sa poďakoval kolegom za ich e, príspevok Môže to byť e, určite užitočné pre e, ďalšie napredovanie, pretože tejto téme sa budeme venovať ešte istý čas. Vlastne to bude trvať až do roku 2013. Ešte chcem pripomenúť kolegom, že my sa tu vyjadrujeme k stanovisku k iniciatívnej správe. Potom e, ešte budú príležitosti e, sa k tejto téme vrátiť. Legislatívne návrhy napríklad bude tak, budú takou príležitosťou. Budeme teda mať e, možnosť vyjadriť sa. A budeme mať príležitosť vypracovať asi aj podrobnejšie stanovisko. A ešte by som chcel povedať, že polnospodársky výbor by sa mal vyjadriť k tým technickým aspektom a aj e, tento výbor pre polnospodárstvo sa bude musieť zamerať na tú vecnú stránku. Účinnosť e, politiky, vzťah medzi prvým a druhým pilierom a aj otázka rozvoja vidieka na základe doterajších skúseností Eh, ja mám chuť povedať, že z doterajšej rozpravy jasne vyplýva, že je tu vôľa mať spoločnú polnospodárskú politiku, ktorá by bola financovaná z rozpočtu EÚ. A eh, aspekty, ktoré sa týkajú financovania niektorých aspektov rozvoja eh, vidieka, napríklad pomoc s nevyhodneným oblastiam to už dnes vlastne eh, predpokladá isté spolufinancovanie eh, zo strany eh, členských krajín. Ale myslím, že o tom budeme taktiež ešte mať príležitosť hovoriť. Sú tu isté otienky, ale chcem zdôrazniť, že ide hlavne o to mať spoločnú poľnohospodárskú politiku, teda skutočnú politiku EÚ. No a jasne vyplynulo taktiež, že predtým, ako budeme hovoriť o prostriedkoch, musíme hovoriť o cieľoch. A ako som povedala v úvode, v súčasnosti v rámci SPP treba vziať do úvahy niektoré dodatočné e, aspekty. Nejde iba o to zabezpečiť výrobu a mať kvalitné výrobky pre európskych spotrebiteľov, ale e, táto politika musí čím ďalej tým viac e, myslieť na to, že ide o výrobu výrobkov, ktoré neprinesú priamu pomoc pre polnospodárov. No a vďaka E, takejto našej reflexii môžeme potom e, zvyšovať povedomie aj našich občanov, že ak budú, budeme prispievať e, na poľnohospodárstvo, tak bude možné aj ochraňovať životné prostredie, uskutočňovať krajinárske úpravy a tak ďalej. Bude to možnosť prechádzať aj prírodným katastrofám. Takže musím povedať, že z rozpravy vyplynulo viacero zaujímavých bodov a vďaka eh, úsiliu všetkých eh, sa nám určite podarí obohatiť eh, túto správu. Ďakujem pekne. Ja som ešte zabudol dať slovo generálnemu riaditeľovi. Ja som zdôraznil hlavne bod 6, takže nech sa páči pán generálny riaditeľ. Ďakujem, pán predseda. Veľmi zaujímavá rozpráva, ale ja zodpoviem vašu technickú otázku. Chcem povedať, že na rozdiel od toho, čo stojí v bode 6, komisia e, e, pripraví opravný list, tak ako e, býva zvykom. Takže myslím, že tu by to znenie malo byť pozmenené. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že náš spravodajca sa skontaktuje s komisiou a opraví túto e, formuláciu. Takže ešte pripomeniem dátumy. Pozmenujúce návrhy nášho rozpočtového výboru. Mňa teší, že ich určite bude veľa, čo vyplynulo z tejto rozpravy, takže tá správa bude aj osolená, aj okorenená. 13. apríl do 12. Potom e, hlasovať by sa mala 27. 28. apríla hlasovanie na polnohospodárskom výpočte 2. júna a na plénum by sa to malo dostať v júli. Chcem sa vám teda poďakovať a teraz e, by sme prešli na bod 13. Pán Levandovský o chvíľu príde na žiadosť spravodajcu pána Kalfina. Ide o dlhodobú udržateľnosť verejných e, prostriedkov v kontexte e, oživenia hospodárstva. Je to dôležitá téma a pán Kalfin dúfam, že nám poskytne okamžité riešenie. Nie až takú okamžitú, pán predseda. Uh, Vážený pán predsedajúci, toto je stanovisko, ktoré by mal zaujať náš výbor eh, v, ku správe eh, výboru ECON, ktorý je gestorským výborom eh, Ide o reakciu na oznámenie komisia datovanú, komisie datovanú október 2009. V podstate ide o nástroje slúžiace uživenie hospodárstvu. E, správa hovorí o koordinácii opatrení, e, hovorí o určitém harmonograme, e, konsolidácie rozpočtov a oživenia ekonomiky, znižovania miery zadlženosti, ale samozrejme to všetko e, úzko súvisí so špecifikami členských štátov. Samozrejme, takéto pohľady môžu vyprovokovať viaceré reakcie. Očakávam, že správa ako taká vyvolá celkom e, e, živú diskusiu náš výber sa má k tomu vyjadriť z pohľadu európskeho rozpočtu E, takže v našom stanovisku by sme sa chceli e, vyjadriť predovšetkým k týmto kľúčovým otázkam. Ja to zhrniem veľmi stručne, stručne zhrniem to, čo považujem za veľmi dôležité v, tom, e, v, tej, v tej konečnej podobe tej správy. Poprvé, očakávame lepšiu koordináciu hospodárskych politík. To je nevyhnutný predpoklad a e, mali by sme ťažiť zo synergií, ktoré prinesie lepšia koordinácia ďalej. E, pakt stability a rastu je nedostatočný pre konvergenciu politík členských štátov. Bolo by treba revidovať e, ciele a hodnoty konvergenčných limitov a samozrejme e, aj e, v kontexte úlohy Medzinárodného menového fondu a e, v čase krízy verejnosť sa e, zaujíma, e, sa za, sa zaujíma o záväzky z európskeho rozpočtu. My vieme, že veľké objemy pochádzajú aj z národných rozpočtov a európsky rozpočet e, skutočne je nositeľom tej myšlienky európskej prídanej hodnoty. A na toto chceme klásť dôraz, aby sme vlastne protirečili opačným názorom, ktoré počujeme z členských štátov v tom zmysle, že v čase kríz európsky rozpočet by mal viac sa zasadiť o oživenie v porovnaní s národnými rozpočtami vieme, ako vyzerá plán oživenia. Tento e, plán, i keď mal veľmi obmodzené e, možnosti, bol veľmi napomocný pri riešení prejavov ekonomickej a finančnej krízy v zásade tou hlavnou myšlienkou správy by mala byť dlhodobá stabilita verejných financií a poukázanie na skutočnosť, že táto stabilita je úzko previazaná na európsky rozpočet a jeho finančné krytie. A z toho vyplývajú politiky Politiky, e, ktoré slúžia oživeniu hospodárstva, tie by mali byť maximálne koordinované, aby naplnili to posolstvo európskej pridanej hodnoty, nositeľom ktorého je európsky rozpočet. A to sú tie hlavné atribúty ktoré e, v tej správe bezprostredne súvisia s európskym rozpočtom, predovšetkým s príjmovou stránkou tohto rozpočtu. Ďakujem pekne. Pán Eglund má slovo. Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, úvodom sa vyjadrím k e, termínom k termínom, ktoré sa vzťahujú na túto otázku. Dostali sme informácie o tomto návrhu stanoviska vo štvrtek 25. a potom e, vlastne aj termín bol počas toho týždňa, kedy pracujeme v, v rámci našich volebných okrskov. Jednoducho nám to ako, ako si pretieklo cez prsty a výsledkom toho je, že bolo veľmi málo pozmeňovacích návrhov, napriek tomu, že ide o veľmi dôležité stanovisko. Ja preto upozorňujem na tieto termíny, e, že e, sekretariat by sa mal zamyslieť nad tým, ako vytýčuje termíny, najmä pri takýchto dôležitých témach. Teraz k meritu veci. Ja som tieňovým spravodajcom správy e, e, Ekonu a musím povedať, že e, v rámci výboru ECON sú veľmi rozdielne názory. Sú tam takí, ktorí podporujú líniu spravodajcu, sú však aj takí, ktorí presadzujú úplne opačnú líniu. Ja patrím k tým, čo majú opačnú, opačný názor. Ehm, doposiaľ sme mali veľmi konštruktívny dialog, ale nedarí sa nám koncipovať pozmeňovacie návrhy, pretože tá odlišnosť názorov je podľa mňa bezbrehá. A ehm, mnohí preštevihli vrátanie mňa ten termín na predloženie pozmeňovacích návrhov. Ja sa preto ospravedlňujem preto sa ospravedlňujem spravodajcovi e, za to, že teda e, sa staviam proti stanovisku, ale to vysvetlenie e, môjho negatívneho stanoviska k vášmu, k vášmu stanovisku súvisí s tými neblahými termínami. Čo sa týka preberaných tém, E, určite je naša snaha držať takú konzistentnú líniu k otázke e, verejných financií, ak sa ak neustane nárast uverovania a zadržovania, tak nafúkne sa taký deficit, že ohrozíme pocietu sociálneho e, štátu alebo sociálnej konštelácie Európskej únie No a zdá sa, že táto situácia len e- eskaluje a vo výbore EKON e, aspoň túto vec e, chápame rovnako a snažíme sa nejak pojať túto otázku. Nedokážeme sa dohodnúť na bodoch 8, 9 a niektorých ďalších bodoch. Domnievame sa, že tieto body skutočne neopisujú primerane tú situáciu. Čiže, pán predsedajúci, chcem vás informovať už v tejto chvíli, že skupina, ktorú zastupujem, bude proti tomuto stanovisku. A ešte raz hovorím, je to najmä z toho dôvodu, že tie termíny boli zle zvolené a žiadam, aby do budúcnosti sa e, termíno, termíny lepšie zva, e, zvážili. E, mnohé veci sú veľmi dobre v tom posudku, ale kvôli nemožnosti stíhať predkladať pozmeňovacie návrhy nám to nevychádza. vous voulez Ďakujem pekne, pán spravodajca. Chceli by ste sa ešte vyjadriť, ale... Áno, pán Stolen ešte. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, zdôrazním, že sme predložili tri pozmeňujúce návrhy a súhlasíme s dvoma kompromisnými návrhmi z pera spravodajcu pána Kalfina. Ide o kompromis A a o kompromis B. Pán spravodajca predložil dva ústne pozmenujúce návrhy. Ide o návrh číslo 1. Tu však máme výhrady, pretože si myslíme, že rozpočet EÚ podľa súčasných pravidiel musí nemôže jednoducho byť e, deficitný, musí tu byť rovnováha. Takže táto, tento návrh e, je prebytočný. No a čo sa týka ústneho pozmeňujúceho návrhu číslo 2, tu navrhujeme spravodajcovi doplniť e, nasledovné Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Ďakujem pekne. Merci, Ďakujem pekne, vážený kolega. Áno, je jasné, že pri tejto dôležitej téme Rozpočtový výbor je v dosť chulostivej e, situácii, pretože zmluva nás nutí k akejsi skromnosti, rozpočtovej skromnosti. A máme poskytnúť rady tým členským krajinám, ktoré by eh, sa necítili zaviazané takouto povinnosťou. No a sme trochu rozpoľteľní, pretože na jednej strane by sme ich chceli vyzvať eh, na to, aby eh, sa držali nášho cnostného príkladu a keby sme chceli trochu viac finančných prostriedkov členských krajín, tak by to vlastne vyhovovalo. No ale pán e, spravodajca, máte príležitosť zareagovať na tieto pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja si ne, nemyslím, že by sme mali toľko času, aby sme hĺbky prešli celou touto témou a otvorenými otázkami. Treba povedať, že tá správa sama o sebe vyvoláva veľa otáznikov a vôbec sa nečudujem tomu, že v samotnom gestorskom výbore to vyvolalo rozpaky a rozmanitosť e, názorov. Ja si myslím, že náš výbor e, by sa mal striktne pridržiavať len tej rozpočtovej stránky veci. Jednoducho, čas na to máme tak, ako je vytýčený. Musíme sa do toho zmestiť a snažiť sa predložiť čo najviac zmysluplných pozmeňovacích návrhov. Ďakujem pekne. Už eh, mňa teší, že teraz môžem privítať nášho bývalého kolegu, pána Janoša Levandovského, komisára pre rozpočet. E, teší nás, že e, teraz e, má túto funkciu a prišiel k nám prvýkrát v tejto úlohe, pretože naposledy to bolo vypočutie, sedel sám pred nami všetkými, vyzeralo to ako naozaj skutočné vypočutie, ale nakoniec obstál s vyznamenaním. No ale teraz pôjde o výmenu názorov na základe malého legislatívneho balíka, ktorý schválila komisia. Náš výbor sa k tomu má vyjadriť. Ide o uplatňovanie Lisabonskej zmluvy a e, dopady na e, zmenu toho, čo doteraz bola medziinštitucionálna dohoda a viacročný finančný rámec a na druhej strane sú tu tie e, úpravy nariadenia, ktoré si Lisabonská zmluva vyžaduje. Takže v tom balíku sú tri dokumenty a ja navrhujem, aby ste ich e, stručne odprezentovali a potom Reimer Böge sa k tomu vyjadri, ako aj všetci ostatní kolegovia, ktorí by si to želali. Takže nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne za pozvanie. Žiadal som o pozvanie na tento výbor, ale zdá sa, že tento výbor e, venuje stále, stále viac času e, akému si oddychu po e, náročnej, náročnom programe. Ale parlament je rozhodne pracovitejší ako komisia, pretože na komisii dnes nebol nikto. No a Žiadal som túto možnosť vystúpiť pred vami, aby som mohol ešte raz vysvetliť, že naše povinnosti v roku 2010 zachádzajú ďaleko nad rámec e, tej každoročnej rozpočtovej procedúre, procedúry, ktorá je e, výzvou, ale je v dobrých rukách. No a to sa týka práve prispôsobenia sa novému prostrediu na základe Lisabonskej zmluvy. No a zároveň e, máme záväzok byť predvídavými rozpočtovými tvorcami v tomto roku čo sa týka samotného kalendára tento rok, eh, samotný kalendár bol schválený eh, kolegiom komisárov v marci. Čo zostáva doľadiť sú eh, modality z zmierovacieho výboru, ktoré by mali byť dokončené ešte skôr, ako do toho vstúpi zmierovací výbor. Čo je naša povinnosť je e, služba pre vonkajšie vzťahy. To sa týka vlastne jednotlivých aspektov zamestnancov, doplnenia e, rozpočtu, e, pozmenenia rozpočtu. Komisárka Eštonová slúbila, že bude mať pripravené tie čísla, ale zatiaľ tie čísla nemáme a bez týchto čísiel nebude možné e, vytvoriť ten pozmenený rozpočet. A to jeden mesiac potom, ako e, bolo prijaté rozhodnutie vytvoriť túto službu pre vonkajšie vzťahy. Môj odhad je ale ten, že ešte musíme trochu počkať, potom budeme potrebať 4 týždne, tak aby sme pripravili pozmeňujúci rozpočet pre rok 2010 a zároveň odhad výdavkov na rok 2011 pre službu pre vonkajšie vzťahy. Eh, to ale nemá vplyv na každoročnú procedúru so Sidoniou Andrzejevskou eh, v hlavnej role. 27. apríla musíme schváliť návrh rozpočtu a v ten istý deň, eh, ako je aj zvyk, ho budeme predkladať parlamentu. No a zároveň 27. budeme ako komisári schvalovať správu o fungovaní medziinštitucionálnej medzi institucionálnej dohody. To ale nie je koniec tohoto procesu začiatkom júna by sme mali mať pripravené trojročné zhodnotenie finančných regulatív, finančných, e, finančnej legislatívy. To bude náročný proces, bude trvať istý čas, potom príde prehodnotenie v júli a potom by mali byť už všetci nastavení na novú finančnú perspektívu, ktorá bohužiaľ nie je ten zjednocujúci faktor v rámci Európskej únie, pretože väčšinou sú ľudia oveľa viac rozdelení ohľadom peňažných prostriedkov ako okolo čohokoľvek iného v rámci našich 27 krajín. Čo sa týka Lisabonského balíčku, tak náš návrh vychádza z článku 312 zmluvy, ktorý žiada, aby sme e, do viacročného finančného rámca, aby sme viacročný finančný rámec zahrnuli e, po schválení, jednohlasom schválení radov E, za predpokladu predchádzajúceho súhlasu Európskeho parlamentu. Všetci vieme, že teraz máme veľmi odlišné nastavenia v rámci medziinstitucionálnej dohody a e, to má byť čiastočne umiestnené do toho viacročného finančného rámca, čiastočne to má byť e, v tom tzv. reziduálnom medziinstitucionálnom dokumente a čiastočne ešte v, treťom, v, treťom, v tretej dohode. Ale to, čo bolo predstavené, pred, predstavené Európskemu parlamentu, bol návrh, aby sme nezavádzali akékoľvek zmeny, ak nie sú vyžadované samotnou zmluvou. To je nazvané zosúladené. Reimer Böge e, to nazval akýsi minimalistický prízvuk, ale je to tak e, prístup, je to ale na schvál e, robené, pretože nechceme otvoriť pandorínu skrinku rôznych kompromisov a veľmi kontroverzných tém. Ďalšia dôležitá téma tohoto balíčku je zachovanie rovnováhy e, právomoci medzi jednotlivými rozpočtovými orgánmi a modifikujeme to len tým, že zmeníme právny štatút, berúc do úvahy rastúce kompetencie Európskeho parlamentu. A teda všetky ustanovenia, ktoré sú priamo spojené s finančným rámcom, sú priamo e, vlastne vytýčené v nariadení o viacročnom finančnom rámci. Tie si vyžadujú oveľa väčšiu mieru flexibility a zároveň majú aj viac medziinstitucionálny charakter a zároveň aj e, sú e, počerknuté v tom e, v tom dokumente o, o ďalších dohodách medzi inštitúciami. bolo už zaznamenané, že došlo k základnej zmene mena. E, zmene mena a táto inštitucionálna dohoda je už dohoda o rozpočtovej spolupráci. Tá je v súčasnosti revidovaná a pripravuje sa nová verzia. To, čo bolo potrebné, bolo zároveň aj revidovať finančné nariadenia, tak aby brali do úvahy tie bežné rozpočtové procesy. To, čo bolo zahrnuté do e, tohoto rýchleho pozmenenia e, finančného nariadenia, sú nové ustanovenia ohľadom každoročných rozpočtových procesov a transferov, e, ktoré sa dohodli v rámci zmierovacieho konania v novembri 2009. to, čo sú tie hlavné zmeny, e, sú zároveň aj e, vlastne otázka vyčlenenia e, Európskej centrálnej banky, ktorá má veľmi osobitý štatút a zároveň sme tu aj vymazali ustanovenia, ktoré sa týkali e, polície a súdnej spolupráce. To už teraz prešlo do prvého piliera v rámci európskej politiky. No a to je tá základná filozofia dokumentu, ktorý vám bol predstavený. Je to tak vedomé a, a síce kvôli tomu, že hovoríme o akomsi zosúladení, o akomsi odzrkodlením toho, čo bolo v medziinštitucionálnej dohode upravené na základe Lisabonskej zmluvy, pretože nechceme otvárať príliš veľa kontroverzných tém, mali by sme v tomto roku stáť na pevnej pôde a zároveň by sme nám mali ponechať adekvátnu možnosť, tak aby sme kontroverzné témy prediskutovali potom, ako sa uzavrie samotná správa o fungovaní medziinštitucionálnej dohody. Už teraz očakávam isté poznámky od eh, Reimera Bögeho alebo Ingeborg Gressle, eh, to na základe základe mojich poznatkov toho, ako funguje tento parlament, ale zároveň chcem počerknúť aj to, že hovoríme o zosúľaďovaní mohli by sme to vnímať ako minimalistický prístup, ale my chceme vytvoriť akýsi stabilný priestor pre ďalšie napredovanie a to skôr, ako otvoríme kontroverznejšie témy, ktoré sú častokrát veľmi časovo náročné ako určite bude aj samotné prehodnotenie spolupráce a ako bez pochyby bude aj otázka každoročnej revízie eh, eh, finančného nariadenia o finančnej, finančnom riadení a finančnej správe. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ja som pripravený zodpovedať eh, tie jednoduchšie otázky samozrejme. Aspoň niektoré z nich. Ďakujem pekne, pán komisár. Jasne ste nám opísali tento prístup, ktorý je na schvál minimalistický, takže komisia sa pokúsi e, dospiť k dohode medzi troma inštitúciami a to čím skôr, teda v prípade tých zmien, ktoré by nemali byť veľmi politicky kontroverzné. No a potom by sa komisia pustila asi do trošku tvrdších vyjednávaní pri tých bodoch, ktoré si vyžiadajú skutočné politické e, voľby. Myslím, že vyplývajú viaceré otázky, pretože ten zoznam rečníkov je dlhý a najskôr má slovo Reimer Böge. Ďakujem za slovo veľa ctený pán komisár. E, vítam vás v našom výbore a teším sa na napínavú a spoluprácu a niekedy aj naplnenú e, konfliktnými názormi. Myslím si, že skutočne komisia bola extrémne opatrná pri predkladaní e, návrhu alebo návrhov a e, chápem, že bolo veľmi ťažké v priebehu 14 dní po schválení komisie dať dokopy všetky tie jemné nitvočky, ktoré sú také dôležité z pohľadu aj Európskeho parlamentu. Preto e, vlastne sa schádzame, rokujeme, aby sme sa zaoberali eh, veľmi eh, komplexného, rozsiahlého, ale aj zložitého balíka. Eh, ja som spravodajcom, spravodajcom pre tú oblasť novej interinstitucionálnej dohody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 No a e, tam ide o to, že môžu sa urobiť určité úpravy e, e, rozpočtové so zohľadnením príslušných dopadov. Čo nám to hovorí? Lisabonská zmluva vytýčila nové priority pre Európsku úniu, nové povinnosti voči členským štátom, voči občanom, nová, nové priority v oblasti vesmírnej politiky aj v oblasti športu a iných oblastiach ale že e, ak hovoríme e, ak, ak hovoríme o niektorých z nich. A, ne, a samozrejme nemôžeme opomenúť Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, ktorá bez pochyby má dopad na rozpočet. A to ustanovenie, ktoré som čítal, hovorí o tom, že e, dajú sa robiť re, e, korekcie v rámci manevrovacieho priestoru zaangažovaných inštitúcií. No a čo pred nami stojí, je veľmi náročná záležitosť. Čo sa týka rozpačtových dopadov Lisabonskej zmluvy, tam je toho veľa, e, má to dopad aj na e, objemy na správu, má to dopady aj na e, určitú metodiku a zrejme komisia by skutočne mala toto vnímať v horizonte viacerých rokov a, malo by to byť nejak zosúladené s koncipovaným finančným výhľadom, financial perspective. No a samozrejme mali by sme vychádzať z e, článkov 21 a 23 a e, skutočne e, tam ide o to, že pokiaľ nie je dostatok prostriedkov, tak e, treba veci e, prehodnotiť, e, revidovať práve v kontexte kompetencií udelených Lisabonskou zmluvou. My vieme, že marže alebo manevrovací priestor v tých dotknutých kategóriách, kde, kde vstupujú do hry rozpočtové dôsledky, tam sú tie marže nulové, temer nulové. No a Musíme si uvedomiť, že Lisabonská zmluva kladie pred nás veľké výzvy a musíme e, skutočne sa zamyslieť nad tým, ako to vykryť. Chceme mať udržateľný rozpočet a chceme mať rozpočet s určitým finančným e, výhľadom. Minimálne do toho horizontu e, finančného výhľadu do roku 2013 máme e, interinštitucionálnu dohodu, ktorá otvára určité e, možnosti. E, je tam priestor na zlepšenie, sú tam flex, možnosti flexibility a sú tam rezervy, máme nástroje flexibility. A odporúčal by som skutočne to, aby sme venovali aj pozornosť pozornosť, pozornosť tzv. E, dočasnému výboru. A tie, tie sa nepresadili v roku 2005-2006 e, názory tohto dočasného výboru, ale myslím si, že je to mechanizmus, ktorý by sa dal využiť na dosiahnutie politických riešení. Potom je tu jedna vec, ktorá ma dosť trápi či toto je jediná časová bomba, ktorá je v texte a v jednotlivých možných právnych výkladoch. V existujúcej inštit... Eh, interinstitucionálnej dohode sme sa dočítali, a to v bode 22, je požiadavka eh, vlastne prispôsobiť túto, tieto objemy v úrovni 0,03 HDP členských štátov. No a jednoducho e, ide o to, že to má byť schvalované absolútnou väčšinou. Tak tomu bolo aj v prípade e, Galilea. Také sú rozhodovacie procesy. Možno by nám mohla komisia vysvetliť to, že v niektorých členských štátoch, dokonca aj v niektorých grémiách rady, sa pretrasia otázka absolútnej väčšiny e, práve v súvislosti z 0,03 a do toho vstupuje aj bod 312, ktorý hovorí o tom, že je treba E, jednohlasne veci schvalovať. Čo to znamená v tomto kontexte? E, znamená to toľko, že museli by sme veci e, prehodnocovať nespočetne veľakrát. A spomíname si na rokovania Galilea. No a pokiaľ by to bolo fungovalo tak, ako som pred chvíľou načrtol, tak tento projekt by, by, by už neexistoval, by nikdy nebol prešiel Musíme si uvedomiť, že existujú viaceré právne výklady e, týchto bodov. E, je možný extrémny výklad, e, ktorý má dosah aj na postoj parlamentu ako skutočne zabezpečiť vy, vyváženosť uplatňovania moci zúčastnených inštitúcií. Alebo bude to tak, že vlastne rozhodovanie o rozpočte bude v plnej miere závislé od každého jedného členského štátu. Ja to považujem za nesmierne dôležitú otázku, ako to vlastne máme chápať, aký je toho výklad. No a to sa mi zdá byť taká časovaná bomba a možno sú ešte tam nejaké ďalšie časované bomby doposiaľ neodhalené bomby. E, e, A tie ešte môžeme len odhaliť. Zostručním to, čo hovorím. Určite si musíme položiť otázku v konečnom dôsledku. Podľa môjho názoru budeme musieť trvať na prehodnotení, ktorý vychádza z požiadaviek Lisabonskej zmluvy a nebude e, sa môcť opierať len o nejaké technické korekcie. Ide totiž to o otázku politickej zodpovednosti. A vieme, že e, Lisabonská zmluva udeluje väčšie pravomoci, ale väčšie bremeno Európskemu parlamentu. A musíme si uvedomiť, e, musíme sa zamyslieť aj nad jednotlivými paragrafmi, ktoré upravujú zahraničnú bezpečnostnú politiku. No a my vieme, že je návrh vysokého, vysokej predstaviteľky EÚ k otázke k e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A vieme, že aj k mnohým ďalším veciam sa vyjadruje IIA, interinstitucionálna dohoda. Myslím si, že skutočne je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa dotýka e, e, vlastne toho osobitého e, zástupcu EÚ. Hovorí sa tam o rôznych iných postoch. Čiže zo strany komisie aj zo strany rady tieto otvorené otázky musia byť paralelne preberané, pretože Nesmie, nesmieme niektoré veci obchádzať v tom zmysle, že by Európsky parlament nebol e, zaangažovaný napríklad na otázke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, pretože mohlo by nám to zrazu padnúť na stôl pri riešení rozpočtu. V rámci e, kolegia e, komisie skutočne treba toto preberať preber, preberá sa tam otázka prispôsobovania sa e, dopadov Lisabonskej zmluvy. E, tie dopady znamenajú aj rozpočtové dopady. No a e, komisia môže skutočne sa uberať určitou cestou, ktorá vlastne bude podmienená určitými politickými líniami a na to musíme byť pripravení vopred. Euh, Ďakujem pekne, Reimer. Chápeme to tak, že e, spravodajca chce zneškodniť prípadné bomby, alebo ak by žiadne neboli, tak eventuálne nejaké nastražiť. Gran Fen. Uh, e, thank you and very welcome. Uh... Ďakujem pekne. Opäť vás rád Vidím tu, pán Levandovský, ja mm, sa ospravedlňujem, ale nemôžem splniť vašu požiadavku, že budete odpovedať len na jednoduché otázky. Bude trošku komplikovanejšia tá otázka, ktorú položím. Stojíme pred veľkými výzvami v Európe a určite postavenie sa k ním si vyžaduje viac ako minimalistický postoj a určite nebude stačiť len postupovať tak, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom. Vy ste sa nevyjadrili k prehodnoteniu údajov v existujúcom finančnom výhľade na obdobie 2007 až 2013. A to je kľúčové. Veď sa musíme pozrieť e, e, na to, o čom bolo rozhodnuté v rámci e, predošlej IIA. My vieme, že tento parlament, komisia o mnohom rozhodovalo. My sme prijali určité záväzky. Mali by sme urobiť strednodobé prehodnotenie, vrátenie tej kategórie, ktoré sa nazýva vlastné zdroje. Komisia e, skutočne rozbehla v roku 2007 e, rozsiahlu verejnú rozpravu a pokiaľ viem, e, prišlo viac ako 300 reakcií, temer od každého národného parlamentu, vlád, z mimovládnych organizácií. No a naša reakcia nemôže byť nulová. Nemôžeme mlčať, musíme niečo urobiť. Ak to neurobíme, tak narazíme na problém pri každom eh, pri, každom, eh, pri každej tvorbe rozpočtu a schvalovaní rozpočtu v rokoch 2011, 2012, 2013. Ako isto viete, v tomto výbore a v parlamente sme sa e, e, dohodli v rámci širokého politického spektra, že budeme žiadať revíziu, prehodnotenie a žiadame od komisie, aby predložila návrh prehodnotenia e, čísiel, teda údajov pred ukončením prvého polroku tohto tohto roku. E, predložila e, niečo pani Jedřejevská, potom potom boli, e, bol tam, boli, boli určité materiály k novej vesmírnej politike, takisto Kozloduj, o tom budeme hlasovať zajtra. Nedávno komisia predložila návrh ohľadom stratégie Európa 2020. Tam je zmienka o siedmých zásadných projektoch a to bude stáť niečo. Nemôžeme čakať až roku 2013 financie na to budú potrebné, predpokladám, už aj budúci rok. A, e, a ak to má byť tak, potrebujeme to vedieť. Ja sa preto pýtam, ako sa chceme popasovať s, tou, s touto situáciou odhodlenie vyjadrila komisia, parlament, máme interinštitucionálnu dohodu, máme rôzne prehlásenia a všetko to hovorí o, o, o, o potrebe zásadnej revízie, zásadného prehodnotenia. Ešte jedna drobná otázka v politickom dokumente e, komisára Barosa, ktorý predložil predtým, než bol e, zvolený, a ja mimochodom súhlasím e, s týmto posolstvom, ide o hľadanie nových zdrojov, ktoré by mali kryť, kryť výdavky EÚ, napríklad prostredníctvom súkromno-verejných projektov. Pokúsili sme sa o to v prípade Galilea, tam to stroskotalo. Ďalej by sme mali už je spolupracovať s Európskou investičnou bankou, eh, s bankou pre obnovu a rozvoj. Eh, chce komisia eh, k tomuto niečo predložiť? Bolo to zatiaľ formulované len ako politická deklarácia komisára Barrosa, že sa mu to zdá hodné pozornosti. Ja sa teda pýtam komisie, či mieni tomu venovať pozornosť Viem, že <laughs> som položil dosť zložité otázky, ale predovšetkým tá prvá otázka je akútna a treba, aby na ne zareagovala komisia. Ďakujem, Göran Ann Jensen. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. A rovnako chcem privítať Janoša. Som rada, že si medzi nami. Keď sme mali a zároveň keď sme poslali aj list, tak sme aj žiadali strednodobé hodnotenie. A naozaj sme v tomto smere veľmi úprimní a veľmi aktívni. Nevymysleli sme to my. Nevymyslel to parlament, vymyslela to rada. Ale teraz by na to rada najradšej zabudla. Potrebujeme strednodobé hodnotenie, viacerí kolegovia to spomenuli, pretože nemáme peniaze na nové iniciatívy. Nie nevyhnutne žiadame o viac prostriedkov, ale žiadame o prehodnotenie a zároveň žiadame o flexibilitu flexibilitu, na základe ktorej budeme môcť e, zistiť, aké možnosti máme počas najbližších troch rokov. No a samozrejme, prostredníctvom tohoto posúdenia e, našich potrieb v rámci Lisabonskej zmluvy a zároveň na základe posúdenia možností e, flexibility, ktoré máme, dokážeme odhadnúť, čo sa stane ďalej v rámci ďalšej finančnej perspektívy. Ale naozaj to potrebujeme. A budeme mať svoje ruky zviazané a z jedného konfliktu sa vám rozvinú tri konflikty, ak sa nič nestane. Myslím si, že naozaj v tomto sme veľmi úzko spojení. Napríklad aj pri diskusii o službe pre vonkajšie vzťahy. Ak jednoducho nedostaneme nič hmatateľné k tejto téme, právomoci, ktoré máme, sú rozpočtové právomoci a rozhodne ich využijeme. nezačínate eh, v dobrom čase so svojimi priateľmi. My vám rozhodneme, chceme, chceme pomôcť, chceme vám pomôcť dokončiť strednodobé hodnotenie, chceme vám pomôcť urobiť tie správne rozhodnutia, a správne kroky. A zároveň chceme pomôcť komisii, aby spravila tie správne kroky a rozhodnutia, pretože v opačnom prípade bude mať komisia počas najbližších troch rokov spútané ruky. Ďakujem pekne. Salvador Gariga, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Januš, vítame ťa medzi nami. Vítame ťa v tomto rozpočtovom výbore, ktorý ktorý teraz, alebo na ktorom si teraz v inej pozícii ako v minulosti. Nesmieme zabudnúť presne na to, že kedy táto nová komisia vstúpila do funkcií, kedy začala pracovať a zároveň aké boli motívy pri vymenovávaní tejto komisie. Ja som ja zároveň preto žiadal aj ostatné skupiny eh, politické v parlamente, aby, boli, aby, sme boli, eh, aby sme sa krotili, aby sme boli naozaj citliví, keď budeme klásť úlohy na Januša Levandovského, komisára pre eh, rozpočet, pretože naozaj má veľmi akumulované povinnosti a je to veľmi zložitý čas, ktorému čelíme. Je to prvýkrát, keď tento komisár má možnosť vystúpiť priamo v tomto výbore, keď má možnosť obrátiť sa priamo na tento výbor. No a rozhodne to nie je chyba Európskej komisie e, a nie je to ich chyba, že zatiaľ neexistuje návrh strednodobého hodnotenia, ktoré by sme mali na stole. Všetci samozrejme veľmi dobre vieme, akú úlohu v tomto zohrala rada, e, najmä pri príprave tohoto nového návrhu a pri motivácii vôbec takýto návrh pripravovať. A Rozhodne to bola motivácia komisie a nášho komisára, aby v tomto smere naozaj tým najmenej kontroverzným spôsobom e, pripravil tento návrh a zároveň poznal, aké rozdiely sú medzi radov a parlamentom, medzi jednými a druhými. Myslím si, že komisár dokáže predložiť tento návrh ešte do konca roka Samozrejme musíme počítať s tým, že už teraz existuje isté meškanie oproti tomu pôvodnému plánu, ktorý predložila Európska komisia. A opäť žiadam ostatné politické skupiny, aby to brali na vedomie. Musíme si uvedomiť, že politické rozhodnutia sú tie, ktoré spôsobili toto súčasné meškanie. Za to sme zodpovední čiastočne my. No a e, mám tu jednu konkrétnu otázku, ktorú chcem položiť pánovi komisárovi trochu ma trápi, tam kde hovoríme o službe pre vonkajšie vzťahy, trápi ma to prepojenie, ktoré existuje medzi návrhom rozpočtu, ktorý navrhoval, ktorý, ktorý bude predkladať eh, pán komisár 27. apríla Neviem, že či pán komisár má už konečne na stole nejaký konkrétny návrh od pani Eštrnovej ohľadom toho, aký bude eh, ten presný rozpočet pre rok 2010 a zároveň aké sú odhady pre rok 2011. Eh, nebudem zakrývať pánovi komisárovi, že je to asi aj väčšinový názor v tejto snemovni, ktorý až donedávna bol aj, aj tvojou snemovňou, E, väčšina poslancov si jednoducho myslí, že rozpočet e, služby pre vonkajšie vzťahy by mal byť akýmsi spôsobom integrovaný do rozpočtu Európskej komisie. Jednoducho nemalo by to byť niečo mimo tohoto rozpočtu. Nemalo by to byť niečo mimo základného rozpočtu komisie, tak aby sa to vyhýbalo kontrolu parlamentu, aby sa to vyhýbalo nejakej rozpočtovej kontrole. A práve preto, pán komisár, existuje akýsi vzťah, aspoň tu v parlamente, pomerne jednoznačný vzťah medzi tou myšlienkou všeobecného rozpočtu, ktorý budete predkladať 27. apríla, so e, samotným rozpočtom e, služby pre vonkajšie vzťahy pani Eštonovej. No a pán komisár, toto bude veľmi dôležité, budeme na to čakať 27. ako sa to objaví. Pre, preto by ste mali možno aj popon, po, trochu po, ponáhliť alebo trochu pourgovať eh, pani Eštonovu, aby eh, toho 27. sme naozaj dokázali eh, vidieť, aby sme mohli vidieť komplexný rozpočet so všetkým, ako ste slúbili. Ďakujem pekne. Pán Salvador, pani Hercog, nech sa páči. Thank you, thank you, Ďakujem pekne, pán predseda pán Levandovský, ja som náhradničkou v tomto rozpočtovom výbore, ale zároveň som aj, eh, aj navrhovateľkou pre eh, rozpočet 2011 vo výbore Itra. Ja som čítala eh, váš článok, kde ste navrhovali, že parlament by mal byť oveľa ambicioznejší podľa vášho názoru. Vy ste to povedali. A teda je to článok zo včerajšieho dňa a to mi zároveň dáva možnosť, aby som e, bola pomerne ambiciózna, aby som sa spýtala na váš názor, ktorý spomenul aj Goran Ferm. A, e, a síce, aké to sú tie témy, ktoré trápia výbor ITRE čo s tými témami, ktoré sa dostali do Lisabonskej zmluvy a dostali sa vlastne do pôsobnosti e, Európskej únie, napríklad vesmierná politika Galileo alebo GMSM a tak ďalej. To sú všetko GMS, e to sú všetko veci, ktoré majú nedostatok finančných prostriedkov. To sú projekty, ktoré trpia nedostatkom prostriedkov a dá sa povedať, že meškanie týchto projektov vytvára ďalšie náklady. Nie je to len meškanie, ale sú tu aj vlastne rastúce náklady, e, ktoré budú vyplývať z toho, ak to budeme predkladať po roku 2014. Čo budeme robiť s Galilom, čo budeme robiť s GMS, čo budeme robiť s inovačnou politikou. To všetko bolo prislúbené v rámci Európskej e, vízie 2020. Nie je to len inovácia alebo výmysel parlamentu. A preto moja otázka je, čo by ste nám navrhli? ako máme byť férovi k vám a ako máme byť férovi k pánovi Tajanimu, ktorý je komisárom pre tieto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Edith, pán Galtieri. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Chcel by som hovoriť o jednom špecifickom aspekte, ktorý je dôležitý v kontexte článkov 18 a 19 eh, v súvislosti so SZBP. Môžem vám povedať, že stratégia, minimalistická stratégia je mimoriadne problematická v tejto oblasti z právneho a politického eh, dôvodu Právne dôvody sa čaká, týkajú hlavne článku 18. V súvislosti s predchádzajúcou dohodou už tu nie je e, právo zdržať sa, ale pritom sa tu opakuje ten špeciálny postup v prípade, ak nebude dosiahnutá dohoda a vo svetle Lisabonskej zmluvy a vo svetle spolurozhodovania sa pýtam, ako sa dá zachovať tento špecifický postup a zachovanie e, rezerv. No a potom e, politická otázka, ktorá súvisí s článkom 19. Tak ako to pripomenul pán Böge, prebiehajú rozhovory o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť pre parlament bude hlavne e, dôležitá štruktúra rozpočtu SZBP a taktiež lepšia kontrola tejto európskej služby. No a bolo by naozaj užitočné, keby ste nám povedali, aký máte vy názor. E, bohužiaľ, e, rečníkovi zvoní mobil a veľmi to ruší. Treba sa nad tým všetkým zači- začať eh, seriózne zamýšľať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gabia Fabo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Levandovský, predpokladám, že vás asi neprekvapí, v akom duchu sa niesli vystúpenia mnohých mojich kolegov, ktorí sa vyjadrili ohľadom nevyhnutnosti eh, lepšieho alebo vyššieho financovania rôznych projektov a zároveň vlastne v tomto dôsledku aj akejsi revízie viacročného finančného rámca. Eh, vo svojom úvodnom vystúpení ste povedali, že ste si osvojili minimalistický prístup a nechceli ste robiť akési výrazné zmeny eh, v tých dokumentoch, ktoré by mohli viesť e, vlastne k zbytočným debatám a k zbytočným konfliktom. Myslím si, že toto je len akási technické, akási technické riešenie alebo právne riešenie, pretože podľa môjho názoru Lisabonská zmluva e, prináša nové kompetencie, nové možnosti a zároveň e, otvára aj nové možnosti, ktoré treba finančne využiť a ktoré treba podporiť. No a práve preto jednoducho povedal to aj pán Gariga predtým, Jednoducho neočakávame, že všetko bude perfektne pripravené, všetko bude perfektne zaškatolkované aj s číslami a tak ďalej. Ale napriek tomu by sme chceli vedieť, aká je vaša pozícia k tomu, či je možné alebo či súhlasíte s tým, že potrebujeme viac financovania na to, aby sme dokázali naplniť tie povinnosti, ktoré máme a tie zodpovednosti, ktoré nám boli pridelené. Ako e, povedali aj viacerí kolegovia, väčšina tohto výboru s tým naozaj súhlasí. Vy ste boli aj členom tohoto výboru. Ja som tu nebola v e, predchádzajúcom mandáte, ale od prvého stretnutia Eh, tohoto výboru, tohoto rozpočtového výboru, ak je tu niečo, čo sa neustále opakuje, je to práve eh, téza, že neexistuje dosť prostriedkov, nemáme adekvátne eh, možnosti manevrovania, nemáme adekvátne prostriedky vyčlenené a tak ďalej. Jednoducho to sa stále opakuje a vy ste tu boli a poznáte túto situáciu, takže mali by ste byť v situácii, v rámci ktorej dokážete pochopiť tieto možnosti a dokážete aj vytvoriť priestor pre ďalšie rokovanie a nájsť priestor pre vyčlenenie ďalších prostriedkov, pre tie povinnosti a pre tie kompetencie, ktoré nám pridelila Lisabonská zmluva. Ďakujem pekne. Musíme čoskôr dať slovo komisárovi, lebo bude musieť odísť, ale pani Brantner. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela zamerať na jednu vec a to je Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Hovorili ste o tom, že mesiac po e, schválení e, rozhodnutia o, tomto, e, o tejto službe pre vonkajšiu činnosť je potrebné vlastne mať aj rozpočet. Myslím si, že pri rozhodnutiach ohľadom toho, čo nás bude stať, vychádzať z cieľov, ktoré má splňať táto európska služba Hovorí sa, že tretina z členských štátov, tretina z komisie, tretina z rady. Taká, také má byť zloženie osadenstva toho, tej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A kedy sa to všetko dá dokopy? Skutočne aj to je dôležité, e, že e, aký bude postup, či e, sa začne tým, že sa zoberie tretina ľudí z komisie, tretina z rady, až potom členských štátov. No a rovnako, rovnako dôležitou otázkou je, čo budú títo ľudia robiť E, budú mať určitý rozpočet a členské štáty tam vyšľú svojich ľudí. Chceme vedieť, čo budú robiť títo ľudia a čo nás to bude stáť. E, skutočne e, mňa trošku trápi, že odpovede na tieto otázky máme dostať až dodatočne, že vlastne až mesiac potom, keď sa schváli táto služba a všetky tieto veci budú už odsúhlasené, tak dostaneme tieto potrebné informácie. Ja si myslím, že mali by sme mať nejaké predbežné čísla, to znamená čísla e, e, za jednotlivé alternatívy. Ak príjmeme politické rozhodnutie, že to bude štrukturované takto, bude to stať toľko, ak to bude štruktúrované inak, bude to stať toľko. Aby sme mali niekoľko variantov, z ktorých si vyberieme, čo sa týka interinstitucionálnej dohody a e, európskej zahraničnej e, e, bezpečnostnej politiky. Takže musíme sa skutočne si položiť otázku, e, e, položiť otázku, e, čo sa predpokladá v rozpočte. Tam to bolo predpokladané 7, tuto je uvádzané 5. No verím, že dostaneme nejaké detaily aby sme vlastne mali predstavu o tom, aká je realita. Bola by škoda, keby sme sa obmedzili len na 5 a ne, ne, neodrážalo by to skutočnosť Takže musím povedať, že e, túto sa neuberáme správnym smerom. A ešte posledný bod z mojej strany. E, tu ide o výdavky e, nadviazané, naviazané na služobný poriadok. Ako to bude vyzerať z hľadiska imunity jednotlivých členských štátov, kto bude za to bude zodpovedať za prípadné zlyhanie alebo pochybenie. Toto treba objasniť. Ďakujem pekne, pani Gresle. Dank. Ďakujem pekne. Je mi ľúto, že k tým nepríjemným otázkam pridám ďalšie nepríjemné otázky. Nemám nič proti chaosu, ale tu je toho chaosu priveľa. Jednoducho máme tu dve požiadavky na reformu, na prehodnotenie, prehodnotenie a ešte tretie nás čaká. Jednoducho treba si uvedomiť, že e, tie mnohé veci, ktoré sú upravené a budú upravené tou novou podobou e, interinstitucionálnej dohody, aby sme mohli na to aj rozpočtovo reagovať e, čo mi tu chýba, je tá časť, ktorá sa týka National Summaries No a e, vlastne sa to ani neobjavilo v tom prvom návrhu v rámci Lisabonskej zmluvy. Musíme si uvedomiť, že to, čo príde v, tom, e, v tej tretej revizii, no a e, skutočne nemôžeme sa zaoberať tou prvou reformnou otázkou, ak nepoznáme aj tú tretiu. Ak, ak hovoríme o tej... Mm, E, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť je veľkým sklamaním to, že komisia komisia nepre, ne, nenavrhla e, e, svoj model. Viem, prečo je tomu tak, ale, ale dnes ráno bolo zasadnutie a e, boli skutočne veľmi rozdielne názory. Hovorilo sa o vlastne integrácii v rámci komisie a e, veľmi ťažko robiť nejaký rozpočtový návrh na základe niečoho, čo neexistuje, pretože nemáme sa od čoho odraziť my sme tu uh, akýsi uh, spolurozhodovatelia pri zákonodárnej uh, tvorbe, ale zdá sa mi, že existujú teoreticky určité rámcové dohody alebo rámcová štruktúra spolupráce, ale neustále je nedodržiavaná. Takže chceli by sme z tohto hľadiska nejak viac informácií. Pani Kavalov. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Aj ja som náhradnička na tomto výboro, výbore plnohodnotným členom vo výbore ITRE. Chcem sa spýtať komisára na uh, financovanie výskumu, pokiaľ ide o pravidlá je konsenzus na univerzitách aj v podnikoch o tom, že súčasné pravidlá sú veľmi zložité a my žiadame jednoduchšie postupy, flexibilnejšie postupy, hlavne pre e, pionierské e, výskumné oblasti, ako napríklad Európske výskumné e, rady. Pýtam sa na váš názor Napríklad Európsky, Európska výskumná rada, keby chceli prejsť na nejaké paušálne platby, bolo by to podľa vás možné? Ako vidíte toto zjednodušenie? A ako by sa dala vybudovať dôvera a zameriať sa viac na výskumné výsledky a, a odkloniť sa trochu od samotnej administratívnej stránky. Ďakujem pekne. Pán Havel ako posledný rečník. Ďakujem, pán predseda. Vítam pána komisára. Chcem povedať, že keď som si čítal predložené materiály, tak som sa neubránil istému sklamaniu. Je to minimalistická verzia, ktorá bola predložená. Ja rozumiem formálne dôvody, ktoré sú za tým ale jednoduché prepisovanie Lisabonskej zmluvy do novej, nových dokumentov, e, to nie je tá základná otázka, ktorú chceme riešiť. Chcem povedať, že to hlavné, čo nás čaká, je to, že narastú právomoci Európskeho parlamentu, tak ako sme to očakávali, ale ak sa pozrieme na našu situáciu umocnenú hospodárským vývojom, tak naopak náš priestor sa čím ďalej tým viac zmenšuje. Zhruba 99 našich rozhodnutí je určených vopred. Takže aby som to zhrnul, čím ďalej tým viac riešime otázky výberu a pritom tá voľba je iba jedna. No a ja si potom kladiem otázku o zmysle našej práce, práci. A ďalší problém, ktorý cítim a ktorý cítite aj vy, aj vo vašej predchádzajúcej funkcii, ide o to, že často hovoríme o tom, či nejaké výdavky sú právne možné. Ale málo hovoríme o tom, či výdavky sú aj účelné a efektívne. A to určite budeme očakávať od e, toho, čo nám predložíte v ďalšej fázi a to by malo byť súčas, e, súčasťou toho e, strednodobého preskúmania po troch rokoch. Je jasné, že tieto dokumenty nemôžeme posúdiť všetky naraz. Pán komisár, ste jedným z nás, e, boli ste členom tohto výboru 5 rokov a e, máte to privilegium, že máme veľké očakávania od vás, takže veľa šťastia vám prajem. Ďakujem pekne, vážený kolega. Pán komisár, vy ste určite pochopili ten spoločný odkaz od viacerých rečníkov. Ten odkaz je jednoduchý, ale to neznamená, že riešenie bude jednoduché. My chápeme, v akej situácii sa nachádzate a vieme, že sú niektoré body, ku ktorým sa teraz jednoducho nemôžete vyjadriť, pretože komisia ešte neukončila svoju reflexiu. Ale je dôležité, aby e, ste e, posunuli ďalej politický odkaz nášho výboru Súčasné stanovisko rady spočíva v tom, že odmietajú samotnú e, podstatu e, úpravy finančného výhľadu. A to je politicky neudržateľné. Sú tri hlavné dôvody, prečo máme strednobodobé prehodnotenie e, Poprvé, samotná rada si to želala. Na jej e, požiadavku sme to zaviedli do medziinstitucionálnej dohody na roky 2007 až 2013 a to e, je dôvod, prečo máme vždy strednobodové prehodnotenie. Vždy je tam doložka o preskúmaní po pár rokoch. Hovoríme o tom, čo fungovalo, to, čo fungovalo menej, to, čo bolo dobre e, uplatnené, to, čo bolo menej dobre uplatnené a tak ďalej. Ďalší dôvod e, tým je Lisabonská zmluva. Pani Hercog a ďalší to povedali. Ale tu je jedna zásadná otázka nemôžeme mm, verejnosti povedať, že teraz budeme mať e, spoločnú e, bezpečnostnú politiku a zahraničnú politiku, pretože teraz máme vysokú predstaviteľku a máme spoločnú diplomatickú službu. E, bude tam pracovať viacero stovák, v Bruseli je viacero tisíc v, po celom svete. No a teda, že nebudú nič robiť. A prenecháme si e, prevádzkové náklady na 280 miliónoch eur, takže budeme mať 2 až 3 krát viac e, stálych pracovníkov, aby sme robili presne tú istú prácu. To naozaj je smiešné e, to naozaj zdiskredituje ak, akýkoľvek pokrok, ktorý mohla Lisabonská zmluva predstavovať. Ale musíme sa tu naopak na tým hĺbšie zamyslieť. To platí pre e, zahraničnú politiku, pre energetickú bezpečnosť, pre migračnú politiku, pre všetky ostatné politiky, v ktorých Lisabonská zmluva dáva nové právomoci EÚ, e, nová právomoc spoločenskými krajinami. Ak sme e, seriózni, tak musíme žiadať a dosiahnuť od členských krajín nielen eventuálny presun pracovníkov eh, v prípade diplomácií, ale aj presun výdavkov. Keď budeme mať eh, dôležitú eh, diplomatickú službu v Bruseli, Bruseli, tak je logické, že sa diplomatické služby v našich členských krajinách zredukujú, pokiaľ ide o personál, a pokiaľ ide aj o prostriedky. My sme v situácii, niekedy eh, dávame dojem, že keď má väčšie právomoci Brusel, tak to bude stať viac eh, daňovníkov, ale to je opak. Eh, našim dlhodobým politickým cieľom je mať o pár rokov takú SZBP, ktorá by nahradila 27 takýchto politik a naozaj to predstavuje úžasné úspory, ale zatiaľ sme iba vo fázi, kedy verejnosti prezentujeme e, tabulku nie s 27, ale s 28 politikami. Naďalej 27 národných politik, ktoré budú stať rovnako a my tam pridáme 28. A vtedy e, ministri financí sa ohradia, že to je škandalozne, to stojí príliš veľa. E, takže ja naozaj vyzývam Európsku komisiu, aby sa pozrela na túto stránku veci. Ak vlády chcú e, dodržať to, čo hovoria, tak musia nielen súhlasiť s tým, že niekoľko diplomatických pracovníkov bude presunutých do Bruselu, ale aj to, že prevádzkové náklady, a to platí aj v oblasti e, vesmíru, ak má EÚ väčšie právomoci, tak e, tu e, samozrejme znamená, že to bude predstavovať aj viac výdavkov v celej EÚ a viac výdavkov pre daňovníkov alebo pre národné rozpočty. Musíme teda mať skonsolidovaný rozpočet s, so 27 členskými e, rozpočtami, národnými rozpočtami a európskym a uvidíme, aký bude e, výsledok a musíme mať čo najlepšiu nákladovú efektívnosť. Takže mať, lepšie mať lepšiu politiku za menej e, prostriedkov daňovníkov s menším zadlžením Ale to bude vtedy e, možné, keď na európskej úrovni budeme riešiť tie politiky, ktoré majú byť riešené e, z dôvodu subsidiarity na európskej úrovni. A ak nebudeme hovoriť o tomto e, probléme od začiatku, tak e, sa dostaneme do slepej uličky. No a tretí hlavný dôvod, prečo potrebujeme prehodnotenie, to je e, ukončenie štátnej pomoci. Nemôžeme sa tváriť, že tá kríza najhoršia po 60 rokoch sa nestala samozrejme bolo dobre, že sme poskytli tých 5 e, miliard eur, ale teraz treba už hovoriť o e, ďalších stratégiách. Nemôžeme povedať, že kríza všetko e, prekopala, všetky politické, e, e, národné politiky a rozpočty až na európsky rozpočet. E, európsky rozpočet e, nemôžeme ani navýšiť, ani znížiť. Politického hľadiska to nie je možné. Nemôžeme robiť presinu z jednej kategórie do druhej. E, jednoducho je to historický pamätník a, a bude to na zozname UNESCO nie, to naozaj nie je možné. A nie je to ani e, dôveryhodné, takže treba e, to vidieť naopak. E, pretože v súčasnej situácii nič nerobiť s európskym rozpočtom, to naozaj nie je dôveryhodné. Pán Levandovský, vidíte, že je to jednoduchá téma a práve preto sme vám ju zverili. Was... Ďakujem vám pekne. Bolo to naozaj občerstvujúce, bolo to inštruujúce, bolo to konštruktívne. Tá politická, tam politická, to politické poslanie bolo veľmi elegantne sumarizované Alanom Lamasúrom. Je to veľmi jednoznačné. To bola tá dominantná pozícia, ktorá sa tu objavovala a musel by som byť úplne hluchý, aby som nepočul, čo je tá hlavná myšlienka. Ale uh, táto myšlienka hovorí viac o revízii a nehovorí, nehovorí vlastne o tom, že strednodobé hodnotenie a Lisabonská zmluva by mali byť vnímané len ako prispôsobenie sa. Tá nálada, ktorá tu je, je pre mňa pochopiteľná a to z jedného veľmi jednoduchého dôvodu. Pretože tu je veľmi e, dobre pochopiteľná žiadosť o celkový obraz, o široký obraz a nielen o čiastočné kroky a čiastkové riešenia a je dôležité to vidieť v tom panoramatickom pohľade na to, čo všetko sa stane v roku 2010. Um, ehm, to súvisí ehm, aj s rozhodnutím komisie. Raymond, Raymond BG bol veľmi delikátny, aby sa nedotkol otázky predlženia ehm, tej súčasnej existujúcej finančnej perspektíve to ma úplne odzbrojilo, pretože ja som si pripravoval naozaj veľmi veľa sofistikovaných argumentov na diskusiu o tejto téme ale to si nechám na budúce. Bodujete, bodujete. Môžem s vami súhlasiť oveľa viac, ako som očakával predtým, ako som prišiel do tejto miestnosti ohľadom potreby flexibility. Uh, je tu jeden jednoduchý záver z, našho spoločného, z našej spoločnej skúsenosti od roku 2007. A to sa týka predovšetkým flexibility. Objavilo sa to aj v rezolúcii parlamentu v máji 2005. A otázka je, akým spôsobom dokážeme zabezpečiť istý priestor pre flexibilitu v súčasnom eh, období v rámci Lisabonského balíčku. Predo, predovšetkým je nevyhnutné, aby sme dokázali mobilizovať všetky tieto nástroje, ktoré máme navyše a zároveň aby sme dokázali mobilizovať eh, tieto prostriedky do IIA a nie do eh, rozhodnutí, ktoré príjma rada. A zároveň to je potom aj samotný problém, ktorý nazývate tá časovaná bomba. A to je otázka flexibility, ktorá bola doposiaľ využitá v miere 0,03 HDP. To si nevyžaduje jednohlasné rozhodnutie rady, ale vyžaduje si to len kvalifikovanú väčšinu to bolo umiestnené a z rozumných dôvodov ehm, do zmluvy tak, aby sme dokázali chrániť akúsi mieru flexibility v rámci interinstitucionálnej dohody, ale už to bolo napadnuté radou. A v súčasnosti pripravujeme e, sadu právnych argumentov, ktoré mali byť na stole. Ja som naozaj optimistický, pretože ak ak budeme, a to je aj história, to, to je aj lekcia, ktorú máme z minulosti, ak budeme mať úspešné zosúladenie našich pozícií a dokážeme nájsť efektívny mechanizmus a zároveň aj kvalifikovanú väčšinu až do objemu 1 miliarda eur, pretože e, to je taká suma, ktorá je lepšie pochopiteľná. To 0,03 HDP je približne 1 e, miliarda eur. Ehm, a to bude asi potrebnejšie pre tie revízie, ktoré boli robené až do posiaľ. Ale zatiaľ v súčasnosti sa nachádzame v neustalom dialógu s radou a v prvom kole rada povedala nie. Povedala nie pre transponovanie tohoto mechanizmu flexibility do súčasného obdobia. Čo sa týka služby pre vonkajšie vzťahy, to bolo viackrát spomínané a naozaj budem musieť sa k tejto otázke vrátiť neskôr, pretože to bol naozaj veľmi dôležitý bod, ktorý zaznel z vašej strany, ale vo všeobecnosti uh, očakávajú tú strednodobú revíziu finančnej perspektívy. To, čo je isté ako záver, je tá potreba väčšej miery flexibility a musíme ju obraňovať aj na úrovni týchto týchto prispôsobení a tohoto minimalistického balíčka. Ak nie, tak môžeme veľa diskutovať o flexibilite, ale stratíme sa v mechanizmoch, eh, ktoré sa ukázali, že sú naozaj veľmi efektívne eh, len vtedy, aký bol ten eh, paragraf, keď, to bolo, keď dokážeme splniť ten článok 8 viacročného finančného plánu, keď dokážeme získať kvalifikovanú väčšinu rady pre objemy do 0,03 HDP. Ak nie, tak to bude o stále menšej flexibilite svete. A to je presne v protichodnosti k našim, v protichode s našimi skúsenostiami. Ako spomenuli aj e, viacerí členovia tohoto rozpočtového výboru, e, počiarkovali tú myšlienku, ktorý sumarizoval, ktorú sumarizoval pán predseda. To spomínala aj pani Hercog, e, spomenula to aj pani Gardia Thabal, neviem, či vyslovujem to meno správne, aj pán Havel to spomenul, je to tá myšlienka toho, že tento Lisabonský balíček nezodpovedá tým výzvam, ktoré prináša post-Lisabonské obdobie, obdobie nových zodpovedností a nových ambícií Európskej únie. A to napríklad aj v oblasti vesmírnej politiky, ale vlastne aj v kontexte stratégie do roku 2020, čo je jasne indikované eh, v rámci týchto ambicióznych cieľov. Je to predovšetkým je, predovšetkým je to diskusia, ktorá ako keby e, predchádza diskusiu o súčasnej rozpočtovej perspektíve. Môžem už dopredu povedať, že dokážeme jednoducho identifikovať e, tie e, zúžené momenty alebo tie zúžené prvky, e, ktoré máme v systéme. Mobilizácia, ktorá je nevyhnutná, napríklad mobilizácia tých ďalších nástrojov, toho 0,03 e, nástroja pri hľadaní väčšej miery flexibilite. To všetko je už v Lisabonskom balíčku a zatiaľ je to kontroverzné len pre radu. Ale z dôvodu revízií som zdôrazňoval jednu vec, a to, že revízia má jeden, jednu základnú potrebu a to zodpoveda aj tým všetkým výzvam, ktoré sa týkajú um, týchto potrieb. A síce potrebujeme pomerne nové objemy pre tie nové orgány vykonávajúce dohľad nad finančnými trhami. To je približne 15 miliónov eur. Potom je tu vlastne otázka elektrárne Kozloduj. Um, to sa ocitlo v zmierovacom konaní. To je 75 miliónov eur potom je tu ten európsky pozorovací program a to, čo je nad tým všetkým a to, čo si vyžaduje oveľa viac, nielen e, v rámci miliónov, ale v rámci miliárd, to je ITRE program a to už e, ITRE identifikovalo ako aj e, veľmi dôležitú výzvu pre obdobie 2012 a 2013 a nachádza sa to v rámci súčasnej finančnej perspektívy a práve teraz hľadáme rôzne možnosti, hľadáme rôzne alternatívy a zisti, snažíme sa zistiť, aká môže byť pozícia rady, pretože pre mňa je úplne jednoznačné, aká bude pozícia rady, ale je to naozaj o miliardách. Hovoríme o 1,5 e, miliardy eur, nehovoríme len o miliónoch eur a to potrebujeme do roku 2013. E, Musíme sa poponáhľať pretože už v apríli by sme mali mať k dispozícii rozhodnutie o tom, akým spôsobom chceme mobilizovať prostriedky eh, pre tieto nadchádzajúce roky a tieto témy. Čiže to je eh, vlastne ten spoločný cieľ, eh, ktorý bol veľmi dobre identifikovaný aj vo vašom uznesení a vo vašej dokumentácii. Čo sa týka vlastných zdrojov, okrem, okrem naozaj toho obrovského úsilia, ktoré vyvinul náš pán predseda a zároveň aj nad rámec toho, čo je ako keby akási základná povinnosť pre komisiu e, a síce poskytnúť prehodnotenie e, tých súčasných možností nájsť efektívnych kandidátov, ktorí by dokázali nahradiť tie chýbajúce vlastné zdroje. Ako výrazný príspevok do európskeho rozpočtu, to je predovšetkým o tom, že musíme rozšíriť možnosti. A Myslím si, že to je naozaj rozumné, je to aj možné, e, najmä keď hovoríme o verejno-súkromnom partnerstve platí to aj pre tú krajinu, ktorú poznám najlepšie v tej východnej postkomunistickej e, časti Európy. Funguje to možno oveľa lepšie u nás ako v tej západnej Európe ale naozaj je to jeden z tých, jedna z tých základných fiskálnych možností jeden z tých základných e, finančných nástrojov, ktoré dokážu rozšíriť tie obmedzené možnosti nášho rozpočtu. Je to predovšetkým o spolupráci v rámci Európskej investičnej a rozvojovej banky a o ďalších finančných nástrojoch, ktoré e, budú považované za akúsi e, základnú časť našej revízie, revízie finančných nariadení a legislatívy a bude to potom aj veľmi pevne a veľmi pozorne testované v rámci tohoto procesu prehodnotenia. Ale je to aj výsledok tohoto procesu strednodobého hodnotenia, prehodnotenia legislatívy a to by malo rozšíriť tie možnosti rozpočtu nad rámec e, toho, čo máme v súčasnosti, tak aby sme dokázali mobilizovať aj súkromné prostriedky. E, pani Jensen, e, vy ste tiež žiadali, aby sme mali ambicioznejšie a a jednoznačnejšie ciele a pomoc. To je rozhodne potrebné, ako to už je aj zvykom, ale nezabúdajme, na skúsenosť Európskeho plánu obnovy. To bol pomerne jednoznačná skúsenosť. A síce to konečné rozhodnutie bolo o tom, že tie kompenzácie e, majú ísť do budúcnosti e, na 3 roky a nemalo to byť vlastne ako keby jednokroková revízia finančnej perspektívy. To bol e, to bol ten koniec pomerne náročných rokovaní, tiahlých rokovaní a bolo to presne v protichodnosti v protiklade s návrhom, ktorý predložila Európska komisia. Návrh komisie hovoril o revízii, o jednokrokovej revízii, ale v konečnom dôsledku po veľmi dlhých diskusiách až po polnoci ten konečný výsledok hovoril o kompenzačnom mechanizmu, mechanizme. To aj naznačovalo, aká bola pozícia ministrov financií a my sa nachádzame v postkrízovej Európe a práve preto by sme sa mali dokázať poučiť e, z tých lekcií, ktoré nám dala minulosť. A síce, aký bol úplný záver, alebo čo bol ten skutočný záver našich rokovaní. Bolo to predovšetkým vytvorenie priestoru pre väčšiu mieru flexibility, pre potravinovú pomoc, pre Európsky plán obnovy, ale tento mechanizmus e, konečnej dohody a konečných, koneč, konečnej e, konečnej dohody bola lekcia, ktorú som e, si osvojila. Budem, budem ju používať aj v budúcnosti pri ďalších návrhoch. A teraz sa dotýkam už služby pre vonkajšie vzťahy. To bol aj téma otázky Salvadora Garigu. Pani Brandner a samozrejme Inge Gressle. A síce, čo by malo byť prvé? Či čísla, alebo samotný koncept. E, tá kvantifikácia bohužiaľ prichádza neskoro. Nedokážeme vám predložiť akýkoľvek pozmenený rozpočet e, bez e, čísel, ktoré nám zašle pani Eštrnová. Bohužiaľ. Bohužiaľ, jednoducho to nie je možné e, a práve preto tu neexistuje prepojenie medzi návrhom rozpočtu Salvador a e, službou pre vonkajšie vzťahy. Aspoň e, nie do, zatiaľ. Príde to veľmi neskoro, ak vôbec to bude pozmenujúci, pozmenenie rozpočtu pre rok 2010, ale rozhodne to budeme potrebovať pre rok 2011 v roku 2011 by sme určite už mali mať pozmenenie rozpočtu pre, e, alebo teda pozmenenie rozpočtu práve o túto položku, ktorú bude vytvárať, e, ktorú bude vytvárať služba pre vonkajšie vzťahy. Malo by to byť ale, teda nehovoríme o to, že to bude finančne neutrálne. Rozhodne to nebude finančne neutrálne, e, pretože sme a v akomsi blúdnom kruhu, pretože automatické presunutie ľudských zdrojov do služby pre vonkajšie vzťahy o to viac štátov bude otvárať otázku geografickej rovnováhy. A to je naozaj pomerne vážna téma, keďže tie čísla máme k dispozícii a napríklad um, viac ako 900 členov rôznych európskych delegácií vo svete napríklad. Belgicko má 165 ľudí, z týchto 900 a Rumunsko má 0. Tu nehovoríme o geografickej rovnováhe, nedokážeme to zabezpečiť, to nie je možné. A práve preto, ak máme dosiahnuť geografickú rovnováhu, eh, tak eh, tak to vždy bude znamenať ďalšie prostriedky, ďalšie pozície a nielen automatické transfery. Takže naozaj sme v akomsi blúdnom kruhu, ale ale služba pre vonkajšie vzťahy sa zdá, že je tou najviditeľnejšou časťou, okrem, e, okrem samotného prezidenta Európskej rady. A to je ten z najviditeľnejších dopadov Európskej Lisabonskej zmluvy. No a ešte Thierry a pani Brandner, e, vy ste sa pýtali na CFSP. E, ja si naozaj veľmi dobre pamätám, ako Európsky parlament rozšíril svoje možnosti e, v tejto téme prostredníctvom rozpočtových trikov a metód, pretože je to naozaj možné a je to aj lekcia, ktorá, ktorú dobre poznajú viacerí členovia tejto snemovne. E, v súčasnosti je to ale v súčasnosti je to akýsi akcept, akceptovateľný modus vivendi e, tých piatich stretnutí ročne. Nie je to úplne dokonalé, možno to nie je úplne e, v duchu e, vašich očakávaní, ale môj dojem je ten, že keďže sme hovorili o zosúladení, tak tie predchádzajúce články 42 a 43 boli transponované by sa mali teraz nájsť ako články 18 a 19 toho nového doplňujúceho, doplňujúcej medziinštitucionálnej dohody. Buďte optimistickí ohľadom možnosti parlamentu vstupovať do, do priestoru a do, do oblasti vplyvu na zahraničnú politiku prostredníctvom rozpočtových nástrojov. To je naozaj možné. A viacerí kolegovia si uvedomujú, ako to bolo e, spravené aj v minulosti. No a teraz eh, v konečnej fáze, vážený pán predseda, Opäť sa to týka toho, čo by sme mali očakávať v oblasti eh, finančného riadenia. Nie teraz. Eh, Lisabon nie je o službe pre vonkajšie vzťahy. Služba pre vonkajšie vzťahy je sama o sebe naozaj veľmi zložitá téma, veľmi citlivá téma, ako umiestňovať šéfov delegácií po svete, ehm, ako tzv autorizovaní úradníci v v subdelegáciách vlastne musíme vytvoriť akýsi systém riadenia, systém finančného dohľadu, hľadom operačných výdavkov a tak ďalej. Nie je to len o nie je to len vlastne otázka typických povinností e, týchto služby, teda služby pre vonkajšie vzťahy, ale je to otázka rozvojovej pomoci a ostatných prvkov rozvojovej pomoci. To všetko by mala byť um, zodpovednosť komisie. E, táto zmluva nehovorí explicitne e, o tom, že táto téma mala byť e, posvetná časť rozpočtu. Dá sa to tak vnímať, ale hovorí sa, že by to mala byť separátna časť rozpočtu, osobit, osobitná časť rozpočtu. Dá sa to tak vnímať, ale samozrejme podlieha plnej kontrole komisie, na, na túto úlohu má na starosti eh, Eštonová, tam má na starosti tú administratívnu časť, oba, obaja zodpovedáme eh, parlamentu a my všetci sme vo vašich rukách, eh, keď hovoríme o, o udelení absolutória. Mali by sme vytvoriť rámec pre ten tretí krok a síce pre každoročnú revíziu finančných nariadení a finančnej legislatívy, um, napríklad pre zjednodušenie života konečných príjmateľov, um, najväčšie sťažnosti a zároveň sa v tomto smere aj začali veľké konzultácie, tie najväčšie, s veľkým množstvom odpovedí uh, ohľadom toho, čo je byrokratické a čo nie je byrokratické v týchto finančných nariadeniach a finančnej legislatíve. A to všetko malo viesť k tomu, aby sme lepšie vedeli, čo je ten základný smer, ktorým sa máme uberať. A to je a je moja snaha, aby sme začali využívať vlastne e, predovšetkým tie paušálne sadzby, e, paušálne, e, nákl- paušálne náhrady a zároveň vlastne nejaké zjednodušené mechanizmy, pretože strácame prostriedky kvôli veľkej byrokracii a mali by sme vlastne nájsť akési riešenia, ktoré nám umožnia to riešiť a v návrhu nových, novej finančnej legislatívy e, sa budeme snažiť hľadať riešenie, ako zjednodušiť život konečných príjmateľov. E, nie je to len otázka o národnom e, zabezpečení, o, de- o, národnom, o národnej deklarácii súladu. Nemôžeme preskočiť túto fázu. Je to, má to celkovo sedem rôznych fází, ktoré vlastne dohľadajú nad vynakladaním týchto prostriedkov. V ideálnom svete každý by nám vlastne použil, každý by nám predkladal dôveryhodné E, dôveryhodné doklady a dôveryhodný systém kontroly. E, veľa sa, veľa sa hovorí o polnohospodárských výdavkoch a naozaj postupne smerujeme k tomu, že tu bude oveľa väčšia miera národnej zodpovednosti, čo naozaj je aj národná doména a to je predovšetkým kontrola eh, výdavkov v oblasti kohezného rozpočtu a, rozpoč- a polnospodárskeho rozpočtu. Ale nemôžeme to urobiť jedným veľkým skokom, bohužiaľ, eh, pretože tomu veľmi namietajú eh, viaceré členské štáty. Najmä keď hovoríme o štátoch, ktoré majú federálnu štruktúru. To je viac menej moja odpoveď a môžem vás uistiť, že tá základná myšlienka bola pochopená. E, je to normálne e, pre politikov, aby mali ambíciu zmenu. Je normálne, že byrokrati obhajujú sa to skvo. Ale zatiaľ ešte nie som úplne byrokrat. Takže e, možno sa nám podarí nájsť akúsi strednú cestu medzi týmito dvoma extrémami. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. C'était euh, une... Ďakujem pekne, pán komisár. Bola to veľmi zaujímavá odpoveď. Je tam toho viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Chcem zdôrazniť eh, to prepojenie, ktoré musíme začať budovať vy a aj my, teda komisia a parlament, teda zastupovanie európskych e, záujmov. E, e, Lisabonská zmluva chce dosiahnuť rovnováhu medzi európskym záujmom a národnými. Ešte jeden príklad, nechcem vás veľmi zdržiavať. Na začiatku po obedia sme mali mini, mini plenárku, predseda Van Rumpoyn predstavil závery Európskej rady spred dvoch týždňov Mm, nebolo to veľmi rýchle, ale predsa len po dvoch týždňoch sme mali ten súhrn. No a on nám zopakoval niečo, čo mňa veľmi prekvapilo, ale čo je predsa len konsenzuálne. A síce Európska rada rozhodla, že EÚ poskytne zhruba 2,5 miliardy eur tým krajinám, ktoré nemajú eh, emisie CO2, aby to tak aj pokračovalo. To bolo po kodanskej konferencii. A odkiaľ prídu tieto peniaze? 2,5 miliardy nie z rozpočtu EÚ, podľa všetkého, takže zdalo by sa povedať, že je to mimo nás, ale budú to národné rozpočty. No a to je presne tá suma, ktorú sme z európskeho rozpočtu poskytli v roku 2010 pre plán e, oživenia. A zároveň vlády nám hovoria, že nechcú dať ani o euro viac európskemu rozpočtu a naviac e, si neplnia svoje zmluvné e, povinnosti v rámci mileniových rozvojových cieľov, teda poskytnúť rozvojovú pomoc tým istým krajinám. Takže niečo tu nesedí. A keď Európska rada skúma takéto návrhy, tak by naozaj bolo dobré, keby niekto, kto bude zastupovať spoločný európsky záujem a bohužiaľ nebude to Európsky e, parlament, ale komisia tam je. Tam je aj podpredsednička komisie. Teda aby takíto ľudia povedali, že je tu isté protirečenie medzi tým, že sa e, nesplňajú e, tie záväzky, ktoré máme voči rozvojovým krajinám a teda, že sa odmietajú financovať veľké európske politiky a že zároveň e, sa tu príjmajú takéto záväzky v iných oblastiach. A pritom je to, sú to stále peniaze daňovníkov. Takže si musíme pomaly e, zvykať na to, že si svoje e, obzory rozšírime, že budeme vidieť všetky e, prostriedky a nie iba náš malý e, rozpočet. Takže ešte raz ďakujeme pán komisára, dúfame, že vás zase čoskoro e, uvidíme medzi nami. Alors, je donne. Teraz e, bezodkladne dám slovo Jute. Trochu viac času sme venovali tejto diskusii, ale naozaj bola mimoriadne dôležitá. E, zajtra budeme ďalej hovoriť o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, pretože Juta musí odísť. Ehm, bude to trvať zhruba 10 minút. Dobre, takže Juta ehm, preberie body 10, 11 a 12 ehm, máme sa vyjadriť a potom sa vrátime teda ešte k Európskej službe Juta. Ak dovolíte, vypočujeme si Jutu a tí, ktorí odchádzajú, prosím potichu. Ďakujem za vaše pochopenie. V každom prípade chcem sa zhostiť tých mojich troch bodov. Rozpočtový výber ma totiž posiela do Európskej agentúry pre chemické látky do Helsing. Preto e, e, e, sa musím zhostiť 11, 12 a, a, a, a dotknúť sa aj peťky a vlastne zaoberať sa to otázkou dohľadných a dozorových orgánov, Európsky orgán pre cenné e, papiere a trhy, Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. To je vlastne 10, 11, 12 spolu s výborom pre e, vyhodnotenie markoekonomických rizík, e, ktorý vlastne je e, pod e, strechou e, Európskej centrálnej banky, tak vlastne odtiaľ vlastne vychádza tento postulát. A vlastne ide o to, čím sme sa zaoberali posledné dva a pol roka a tieto orgány majú teda pomôcť tomu, aby sme si nezopokovali to, čo sme zažívali posledné dva a pol roka, aby sme predišli krízam. No a skutočne e, bola, bola výzva smerom k, e, e, ku všetkým tým, ktorí sú zakonodarcami, aby pomerne promptne sa vyjadrili k tejto otázke, aby tieto orgány mohli už fungovať od roku 2000. 11, aby skutočne aj účinne e, vykanovali svoju dohľadovú funkciu. Nejde o úplne e, nové e, výmysly, existujú tzv tzv. dohľadné dozorovacie orgány, samozrejme z tej národnej úrovni, boli tvorené a spolupôsobili v rámci Eh, jednej siete. Ale samozrejme tieto eh, inovované orgány eh, majú väčšiu autoritu, väčšiu zodpovednosť, to znamená aj väčší pocit pracovníkov a mali by mať aj viac peňazí. A ide vlastne o kategóriu 1A, tam spadajú tieto tri agentúry, čiže mm, v rokoch 11, 12 a 13 potrebujú 150 milión eur, ktoré nemáme. To je pravda. Komisia aj e, rada e, sa k tomu vyjadrili e, teda z európskeho rozpočtu bude pochádzať 40 to je 60 miliónov rozložených v rámci tých troch rokov a členské štáty zaplatia zvyšok 60 To znamená, pokiaľ sa takto rozhodne a schváli, po prvýkrát budeme mať agentúry, ktoré fungujú v rámci takejto štruktúry financovania 60 e, miliónov z rozpočtu EÚ a z vyšných 90 miliónov e, od členských štátov. No a kde bude sídlo? To je opäť veľmi dôležitá otázka vždy pri agentúrach, čo bude so sídlom, sídlami. V tomto prípade komisia navrhla, aby, sme, aby tie agentúry mali tam sídla kde majú sídla, aj boli v tých budovách, kde už sú. E, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy v Paríže, a pre bankový dohľad v Londýne a orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov po Frankfurte. E, e, ekonomický výbor, ktorý je gestorský výbor, sa zaoberal sídlami aj mechanizmom financovania nemá ešte jednotný názor na to, ako by to malo fungovať. Ja komunikujem s kolegami, ktorí spracujú e, na týchto otázkach, na materiáloch ktoré sa tým zaoberajú a snažím sa im vysvetliť, že čo sa týka tej finančnej kompozície, nám nezostáva veľmi na výber. No a rada je pripravená na nejakú drobnú zmenu, drobnú úpravu, ktorá je veľmi nepravdepodobná. Moje návrhy správ sú, tak ako vždy, keď hovoríme o agentúrach, eh, tak pre všetky tri mám rovnaké pozmeňovacie návrhy a tie sa týkajú legislatívneho uznesenia a eh, ide o to, aby tie peniaze, ktoré budú e, kryť výdavky, musia e, sa zmestiť e, do odsúhlasených vyčlenených objemov a po druhé a všetko musí byť s nami odsúhlasené v zmysle článku 47 Lisabonskej zmluvy. To sa samozrejme týka vlastne aj príslušných nariadení. To sú pozmeňovacie návrhy 3 a 4. To znamená, musia byť zmeny ako v úvodných ustanoveniach, tak aj v samotnom tele týchto nariadení. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, Juna. Juta. Pani, pani Ann Jensen. Ďakujem pekne, pán predseda. No už myslím, že Áno, presne o to ide. Musíme sa pozrieť na národné rozpočty a na rozpočet EÚ, ale v rovnakom kontexte. A rada vlastne s touto zásadou súhlasí. Neviem, jak zaplatia tých 60%, keď, to, keď tu bude rovnaký kľúč, ale eh, neviem, či to je ten správny postup koľko oblastí eh, si potom vyžiada eh, prostriedky ja neviem, budeme vyberať peniaze do klobúka. Je to trochu zvláštne, pretože e, sa nechcú dotknúť e, viacročných, e, viacročného rámca. Súhlasím s, s návrhmi, pozmeňujúcimi návrhmi Juty. Ja som z tých, ktorí nesúhlasia s tým, aby to bolo v, na rôznych miestach. Dlhodobým cieľom je práve to, aby sme mali jednu agentúru, mnohé inštitúcie eh, budú eh, vykonávať kontrolu, eh, budú tu hm, prierezové oblasti, takže možno, že by bolo dobre, keby sme ich fyzicky dali na jedno miesto. Áno, je to práve v tých vysvetleniach, ktoré ste uviedli, ale naozaj sa mi to zdá byť veľmi rozumné riešenie, aspoň v súčasnosti keď sa pozrieme na kontext, ale inak naozaj môžem súhlasiť s tým, e, čo ste vypracovali. Ďakujem pekne, Ann, pán Havel. A možno taká trpká poznámka k tejto téme Nechcel by som teraz o tom e, hovoriť e, z technickej stránky, ale naozaj mať tri agentúry, to ide proti 25-ročnej histórii, e, ekonomickej histórie pretože za tých 25 rokov sme hovorili o integrácii dohľadu vo finančnej oblasti a z finančnej krízy sme sa poučili to, že jedným z problémov bolo práve e, to rozdelenie dohľadu. A mám osobnú skúsenosť z mojej krajiny v tejto oblasti. Takže ak takto rozhodneme, tak potom budeme financovať 10 rokov koordináciu týchto troch agentúr, budeme mm, ich e, sponzorovať a potom po 12 <laughs> rokoch budeme nakoniec mať iba jednu inštitúciu. Áno, presne. Ale keďže e, tieto agentúry majú korešpondentov v členskej krajine, tak namiesto jednej inštitúcie pre 28 krajín budeme mať 3x28 inštitúcií, hovorí pán predseda. Dúfam, že Juta pozmení tento návrh. Je to trošku pesimistický eh, výhľad. Pani Hercog teraz. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Chcem povedať kolegovi, že mier má svoju cenu, ale chcem eh, povedať to, že prvý problém bude pri prvom absolutóriu. Spolufinancovanie bude problematické pri prvom udelovaní absolutória, takže eh, ja takto naformujem moje e, pozmeňujúce návrhy, pretože lepšie to je vyriešiť teraz ako o 3 roky. Naozaj e, bolo by dobre, bol by to dôvod pre niektorých e, skeptikov ostraniť takúto inštitúciu, ale budeme spolupracovať spolu s Jutou. Ďakujem, Edith Salvador. Pán predseda, plne súhlasím s tými poznámkami, ktoré spomenula Juta. Veľmi jednoducho som len chcel odkázať na pozmeňujúce návrh e, číslo 1. A práve v tom sa hovorí, že to nie je kompatibilné s kategóriou 1A. Plne súhlasím a chcem len pripomenúť Jute, že podobne v prípade spraviava o e, GMS a takisto aj o Kozloduje, Kozloduji tam sme ešte vložili túto frázu ktorá hovorila o tom, že to nie je kompatibilné. A hovorili sme tam o potrebe analýzy v kontexte revízie súčasného e, viacročného finančného rámca. A ak by to bolo možné, e, spravodajca by to mohol vsunúť, mohol by použiť už tento text, ktorý máme v prípade niekoľkých kompromisov, ktoré sme prijali o Kozlodu a ďalších a vlastne takýmto spôsobom by sme zabezpečili väčšiu mieru konzistencie a súladu v rámci prístupu, ktorý máme ako výbor pre rozpočet aby sme povedali, že to nie je v súlade so súčasným rozpočtom, ale nemôžeme to vylúčiť práve v kontexte možnej revízie viacročného finančného rámca. Ďakujem. Si, uh, eh, Juta. Dobre, ďakujem. Takže Juta na záver. Also, zu den Kollegen. Takže eh, ty eh, Eh, zareagujem na tých kolegov, ktorí majú problém so skutočnosťou, že pôjde o tri agentúry. Eh, a ja sama som sa tým zaoberala, bola som na viacerých vypočutiach a eh, hospodársky výbor aj komisia skutočne mm, vystupovali tak e, dosť e, komplikovane vytvorili takú radu e, múdrych zvažovali, kde by malo byť to ťažisko regulácie, kde je to najbolavejšie miesto. Musí byť akýsi celkový zastrešujúci systém finančných supervízorov, ktorí budú fungovať na tej makroúrovni, preto je takýto výbor v rámci ECB a na tej mikroúrovni musia byť dielčie e, e, formácie, ktoré sa venujú jednotlivým oblastiam. Napríklad e, dohľadný, dohľadný orgán pre trh cenými pre papiermi, pre bankový sektor, pre obraz poisťovníctva, pre e, oblasť e, e, dôchodkového zabezpečenia. Tam potrebujete určitú odbornosť, potrebujete špecifickú odbornosť. A ako povedal Alan, toto vlastne základy toho existujú v každom členskom štáte a oni sú zosieťovaní. My len chceme túto sieť ako si formalizovať. Ja e, z toho dôvodu som nikdy nespochybnila e, ten návrh troch agentúr skutočne to ale súvisí aj s tým, že ja som človek, ktorý e, sa vyzná v rozpočtových e, otázkach. Ale mne sa stalo logické zdôvodnenie, prečo majú byť tri agentúry, pretože sa venujú e, odborne špecifickým okruhom. Musíme si uvedomiť to, že tie osoby, ktoré budú vykonávať dohľad, musia byť pri najmenšom takí múdri, tak odborne spôsobili ako tí, ktorí pôsobia v bankách, v poisťovníctvách priamo v praxi. Mali by byť dokonca lepší a, a nie naopak. A, a preto sú tri agentúry, preto to aj bude niečo stať. Kto to bol? E, myslím, že Edith poukázala na to, e, že je tu otázka auditu. E, toto vyriešila komisia rozpočet, ako tých 40 aj tých 60 tvoria, celkov, tvoria súčasť nášho celkového rozpočtu. Čiže aj tých 60 ktorí e, zaplatia členské štáty, rovnako ako, určité, e, ako príspevky na iné agentúry, v zmysle toho, že e, sú tam určití E, e, kontrahenti, e, firmy, ktoré vstupujú do hry, vykonávajú dielčie úlohy, tie musia byť podrobené auditu. No a za to zodpovedá výbor pre rozpočtovú kontrolu. A my sme zase, my sme zase zodpovední za tvorbu a vlastne čerpanie toho rozpočtu. To znamená, že by, to neznamená, že my budeme e, vlastne kontrolovať tých 40 e, alebo tých 60 Je to jeden celok a sú to európske agentúry e, a preto ich audit zostáva tak, ako bolo, ten mechanizmus auditu zostáva taký, ako bol doposiaľ. Len spôsob, ktorým budú financované tie agentúry, to sa zmenilo. Salvador tu urobil určitý návrh. Ten návrh by sme mohli uplatniť keby sme nepoužili e, taký mechanizmus financovania, ako som práve navrhla. E, skutočne zatiaľ je to tak, že to skutočne zapadá do toho finančného rámca. Tých keby sme rátali s tými 60 miliónmi e, na tie tri roky, to skutočne ešte e, zapadá do našho finančného rámca. Je jasné, že potom už naša marža je napnutá až po okraj, ale e, dovdávam e, dôležitý dovetok. Je to tak za predpokladu, za predpokladu, že ten finančný mechanizmus sa e, uplatní 40 na 60 ale pokiaľ by to bolo 100 financované z európskeho rozpočtu, potom by musela e, byť revízia. Ďakujem pekne. Goran sa hlási. To, čo bolo povedané na konci, to isté sme mali s Kozlodujom. Taktiež to zapadá do rámca. Ale napriek tomu si myslíme, že je dôležité povedať, že ak to všetko dáme dokopy, a to je našou ambíciou, tak to už nebude spadať. Takže súhlasím so Salvadorom. Mali by sme použiť e, rovnaké znenia, ako máme pri Kozloduji a niektorých ďalších. Dobre, ďakujem pekne, Göran. Aj Juta. Chcem pripomenúť, že tu lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 12. apríl do 6. večer. Hlasovať budeme 27. 28. apríla na našej ďalšej schôdzi. E, hospodársky výbor bude hlasovať 4. mája a e, v Štrasburgu na plenárnej schôdzi to bude v júni. Tedy sa bude aj hlasovať. Vážení kolegovia, ja navrhujem, aby sme to e, tu aj ukončili. No a zajtra ráno budeme začínať e, s riadnou schôdzou až o 10. o e, štvrť na 10. E, volám iba koordinátorov, budeme mať rýchlu schôdzu, ale máme predsa len niekoľko bodov na programe, o ktorých musíme rozhodnúť. A potom od 10. do 10.30 maximálne budeme pokračovať ešte vo výmene názorov o tej Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Niektoré otázky tu už e, zazneli, boli adresované komisárovi, on aj odpovedal, ale sú aj ďalšie otázky, ktoré tu ešte nepadli. Generálny e, riaditeľ musel odísť spolu s komisárom, ale bude opäť prítomný zajtra o 10. od 10 do 10.30. Musíme skončiť o 10.30, pretože generálny riaditeľ, niektorí naši kolegovia, aj pán Botieri, aj Inge, pôjdu na výbor AFET a budú práve hovoriť o tej istej téme na tomto výbore. Takže naozaj zajtra pokračujeme o 10. Ukončíme túto výmenu názorov o Európskej službe a potom prejdeme na hlasovanie od 10.30 a ukončíme to bodom číslo 17 Helgi Trüppel. Helga tu nemôže byť zajtra pred 11. a preto navrhujem takýto postup. Salvador ešte. Pán predseda, e, nebudeme diskutovať zajtra aj o správe Trupera? Na konci. Na konci. Helga, môže byť osobne prítomná až od 11. Ja ako predseda tohto výboru som nahradil Helgu v zmierovacom konaní, ale nechcem ju nahrádzať stále. <laughs> Ja nie som spravodajca pre e, rozpočet parlamentu. Takže v záujme dobrého fungovania našej inštitúcie myslím, že by to nebol dobrý postup. Lutujem, ale tak to je. Dobre, ďakujem pekne, schodza je ukončená.